So, good morning everybody. Would you please take your seat, please? Prosím, zaujmite svoje miesta. Začali by sme s našou schôdzou. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Vážení kolegovia, kolegyne, Ide o posledné zasadnutie pred letnou prestávkou, teda pred <laughs> cestou po diálnici alebo čokoľvek iné. Srdečne vás vítam. Rokovací poriadok máte, pardon, e, program na dnes máte na stole, sú nejaké pripomienky. Výhrady zdá sa, že nie, takže by sme začali najskôr niečo k jazykovému režimu Mm, nemáme finčinu, lotištinu, litovčinu, slovenčinu, slovenčinu a chorvačtinu. Hovorí predseda. E, slovenská kabina je tu. Po obede tieto jazyky k dispozícii budú. Potom od 9.30 budeme hlasovať, budeme sa musieť poponáhľať, budem dbať e, na to, aby sme sa dostali aj k odovzdávaniu ceny. O tom ste už boli e, informovaní, takže na chvíľku prerušíme e, hlasovanie zhruba o 10.15 e, a po obede o 15.00 <clears throat> sa budeme spoločne fotiť členovia tohto výboru. Dúfam, že budete k dispozícii. Na to príde špeciálne fotograf. Oznamujem to už teraz, aby ste sa všetci mohli na to pripraviť a využiť obednú prestavku na kaderníka alebo kozmetiku. Pripravte sa. Opäť tri by sme sa tu mohli stretnúť a potom budeme pokračovať s ministrom Šmitom. Myslím, že 50 minút bude na takúto fotoseansu stačiť. Ja som tu opäť e, prítomný, ale po obede nebudem. Idem na radu EPSCO v Luxembursku a kolegyňa Ovsko, kto za mňa preberie, takže toľko k oznámeniam predsedu. 15. 16. jún máme um, zápisnicu aj z 23. júna. Môžeme ich schváliť. Zdá sa, že sa nik nehlási s namietkami. Dobre, takže bod 4 nášho programu. Vytvorenie platformy na zlepšenie spolupráci a e, boja proti nelegálnej práci. Georgi Pierinsky je spravodajca a jemu by som aj dal e, slovo, aby nám o tom stručne niečo povedal. Už boli e, trialógy, bol aj tretí trialóg a nebolo povedané, že diskusie boli veľmi konštruktívne, v e, e, takej otvorenej atmosfére bol dosiahnutý pokrok pri rôznych článkoch. <clears throat> Kolega Perínsky je prítomný. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Dobrý deň, pán predseda, vítam všetkých uh, prítomných. Áno, už boli tri trialógy. 16. júna a 6. júla a ešte aj včera večer. Ja som rád, že môžem potvrdiť vaše slova, čiže všeobecne trialógy prebiehali v konštruktívnej atmosfére, pretože e, všetky strany sa chceli posunúť vpred. E, uznalo sa pán predseda, že e, nelegálna práca je komplexná otázka, naliehavá, takže nemôžeme ostať založenými rukami, ale skutočne sa pokúsiť dopracovať k dohode. Takže prvý trialog bol ešte počas lotišského predsedníctva. Išlo o e, všeobecný pohľad na e, rôzne prístupy k tejto otázke a myslím, že to pomohlo e, odstraniť isté nedorozumenia. Potom druhý a tretí trialóg, kde už sa zamerali na konkrétne články tohto návrhu. <clears throat> Nezačali sme tými najťažšími, ale išlo o to získať akýsi pozitívny elan a myslím, že sa to aj podarilo. Potom druhý trialóg už bol počas luxemburského predsedníctva osobne e, ministrom Šmitom. On veľmi jasne povedal, že pre luxemburské predsedníctvo je to priorita vo všeobecnej agende pre sociálne záležitosti. <clears throat> A v takomto duchu sa aj pokračovalo potom. Osem článkov, ktorými sme sa doteraz mohli zaoberať, sú dva ciele, tri misia, sedem operácie, osem kooperácia, článok 9 preplácanie výdavkov 10, finančná pomoc 11, revízia a 11a článok, ktorý sme my <clears throat> navrhli, aby bolo možné poukázať na jednotlivé prípady a riešiť ich prostredníctvom platformy. Komisia aktívne pomohla pri pokroku, hlavne pri dôležitom e, článku, článku 2 ciele. Komisia poskytla kompromisné znenie, o ktorom sa včera večer hovorilo a bola dosiahnutá dohoda. Takže nechcel by som hovoriť dlhšie, pán predseda, nehovoriť podrobne o každom jednom článku a opisovať e, diskusie. Iba zdôrazním, že ešte máme e, predsa len zásadné e, otázky, ktoré sme sa nevenovali, teda všeobecný formát, e, podoba platformy, členstvo, zloženie platformy a konkrétne úlohy. <clears throat> A tým sa budeme zaoberať e, hneď od začiatku septembra, minimálne na dvoch ďalších schôdzach, ale e, môžem povedať, že pracujeme s tým úmyslom, že by sme sa chceli dohodnúť ešte počas e, súčasného luxemburského predsedníctva. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, vážený kolega Pirinsky. Myslím, že sme dobre informovaní, tak tešíme sa na vaše ďalšie správy o trialogu a pokroku. Srdečná vďaka. Teraz e, bod 5 nášho programu prístup na trh, e, prístavných služieb, transparentnosť e, Tina Rómy a Kari je spravodajkyňa a teraz e, nám to odprezentuje. Tak, forman. <clears throat> Ja, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja na úvod sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom. Mali sme už zasadnutie výboru na túto tému, bolo to veľmi konštruktívne, boli isté nezhody eh, viditeľné, ale bolo jasné, že predsa len budeme na výbore môcť o tom dobre diskutovať. Všeobecne sa dá povedať, že návrh komisie chce zaručiť transparentnosť, rovnosť <clears throat> pre mm, prístavných poskytovateľov služieb a to je dobré východisko. Myslím, že na tom sa všetci zhodneme. V mojom návrhu stanoviska som sa zamerala na jadro, takže k zvyšku nariadenia som nepredložila pozmenujúce, doplňujúce návrhy, iba mm, pri tých, kde sa hovorí o pracovníkoch a ich pracovných podmienkach, ako zaručiť ich práva, mm, bezpečnosť a <clears throat> zdravie. V východiskovom dokumente komisie to nie je v konflikte s e, právami pracovníkov, ale my by sme chceli, aby to naozaj platilo pre všetky oblasti a pozmenujúce, doplňujúce návrhy z môjho pera sa týkajú celého nariadenia a zameriavame sa na to, ako sa dá zaručiť e, zdravie, bezpečnosť a práva pracovníkov. Čiže e, aj podľa toho, a podľa toho, aké služby sa poskytujú. Takže tu e, sa treba zamerať na tých kvalifikovaných pracovníkov, pretože to sú tie e, nebezpečné e, práce, takže musia byť dostatočne e, zruční, ale musia, myť, musia mať aj dobré nástroje a podmienky a taktiež kolektívne vyjednávanie musí byť zaručené, pretože to tiež môže mať dopad na úroveň bezpečnosti a ochranu zdravia. My ako výbor pre zamestnanosť sa musíme pozrieť na práve zdravie a bezpečnosť, a taktiež na možno počet takýchto poskytovateľov služieb v prístavoch. Nejde teda iba o dostatočné školenie, ale e, aj o možnosť e, sledovať najnovší vývoj <clears throat> a zamestnávateľia musia takúto možnosť e, aktualizovať svoje vedomosti s zamestnancom, <clears throat> tak aby si mohli udržať svoje pracovné miesto. A, a ešte úvodom chcem povedať e, niečo o kolektívnom vyjednávaní, takýchto dohodách, e, taktiež právo na štrajkovanie tu i, i dochádza k mnohým možno um, zmenám a ako v iných sektoroch aj pri prístavných službách sú často nestabilné pracovné možno zmluvy a nejasné pracovné doby. Takže ide o to zaručiť dobrý rámec <clears throat> prostredníctvom kolektívneho, kolektívneho vyjednávania. Sociálni partnery to e, vedia dobre riešiť, ale e, potom treba zaručiť e, dodržiavanie takýchto kolektívnych dohôd. <clears throat> treba zaručiť právo pracovníkov štrajkovať alebo aspoň zablokovať prístavy. <clears throat> Jednoducho na to právo majú. A taktiež treba dbať na to, aby do celého procesu boli zapojení sociálni e, partnery a aby e, to nebol iba akýsi e, posledný orgán, ktorý bude konzultovaný. Takže toľko stručne, teším sa na to, čo povedia eventuálne tieňoví spravodajcovia a kolegovia Lehota na predkladanie pozmenujúcich doplňujúcich návrhov je 3. september. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. <clears throat> Teraz dostanú slovo tieňovi, spravodajcovia. Pani Veronika López Fontane za EPP. Neviem, či je tu prítomná, ale áno, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vítam vás tu, pán predseda. Takže najprv chcem poďakovať za zmenu harmonogramu pre túto správu, pretože na začiatku nám povedali, že sa bude musieť hlasovať 3. septembra No a nepochybne toto bolo nerealistické. Takže prebehlo rokovanie a teraz teda bola možno táto zmena. Po druhé sú tam určité nezrovnalosti. Je to správa, ktorá je veľmi technická, taktiež veľmi politická. A chcem poďakovať spravodajkyni za návrh textu, keďže sa venuje dôležitým témam ako zdravie a bezpečnosť zamestnancov, pracovníkov, Myslím si, že v kontexte tejto legislatívy je táto správa veľmi dôležitá. Avšak sú tam určité témy, s ktorými nesúhlasím. A bude to treba trochu e, presne upresniť. Poprvé, e, pozmeňujem sa vrch 5, tam súhlasím s spravodajkyňou, že rešpektovanie pracovných a sociálnych práv je dôležité, ale považovať to za minimálnu požiadavku pre poskytovanie služieb, aby títo poskytovateľia mali e, dobrú reputáciu. Myslím si, že to je skôr také subjektívne kritérium, takže toto by bolo treba trochu zmeniť. Ďalej pozme sa vrch 6, podľa mňa, keď hovoria tam o poskytovaní služieb zo strany príslušných orgánov. Taktiež by sa to mohlo vykladať ako v podstate nekalá hospodárska súťaž voči súkromným podnikom. Pretože sú podniky, ktoré chcú takýmto spôsobom taktiež e, teda vykonovať aktivity. Ďalej, osmička, tam sa hovorí o e, tom, že sa z dôvodu udržateľ, eventuálnej udržateľnosti alebo bezpečnosti musí znížiť počet poskytovateľov služieb. A tie príčiny pre tieto zníženie služieb, tie, alebo zničenie počtu poskytovateľov, tie musia byť presne určené. Ja tam nič konkrétne nevidím, takže myslím si, že to by mohlo vyzerať tak nahodilo, náhodne, že sa to vyberá. Ďalej, čo sa týka 12 keby bolo možné, objasnite mi text tohto pozmeňujúceho návrhu, pretože to úplne nechápem, možno je to s prekladom. 12. A ďalej 19. uplatňovať výnimku pre e, služby v podstate e, zaobchádzania s nákladom e, a z dôvodov bezpečnosti, e, to nemá zmysel, pretože každý prístav má svoje vlastné bezpečnostné normy, ktoré sa musia čo najprísnejšie zo strany e, poskytovateľa alebo operátorov uplatňovať. Okrem toho si myslím, že toto sú skutočne dôležité služby e, pre prístavy a pokiaľ by sme ich vyňali, tak e, si myslím, že to malo obrovský negatívny dopad a nedosiahli by sme dobrú vyrovnanosť medzi e, pracovnými a hospodárskymi aspektami. No a na záver chcem ešte raz poďakovať spravodajkyni, pretože táto správa je veľmi komplikovaná a ja veľmi si cením jej úsilie. Ďakujem. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Pán Brando Benifej. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený, vážená pani spravodajkyňa, v tom rade sa vám chcem poďakovať aj sekretariátu za to, že ste vyhoveli požiadavkom e, skupín, aby teda lehota bola až 3. september spomenul to aj predrečník, budeme mať nielen viac času, zamyslieť sa nad touto otázkou. Áno, už dlho sa ním Európsky parlament zaoberá, ale predsa len je to komplexná legislatíva a bude to mať e, naozaj e, veľký dopad v členských krajinách. Bola by škoda, keby e, sme si nedali dostatok času ako výbor EMPL a nemali možnosť pozrieť sa na podrobnosti a, a nemali by sme toľko času na pozmenujúce doplňujúce návrhy. <clears throat> Chcem sa poďakovať aj Hm, za váš, váš návrh stanoviska, pretože z veľkej časti s ním súhlasím. Áno, treba sa viac zamerať na transparentnosť, aj kolektívne rokovania majú byť základným právom, ako je to v európskych zmluvách, taktiež posilniť možnosti školení o zdraví a bezpečnosti a práca v prístavoch, totiž to je jedna z najnebezpečnejších, niekedy dokonca e, aj e, pracovníci e, mm, zomierajú. A podľa štatistík Eurostatu nehody pri práci každý rok viac ako 4 tisíc robotníkov zomiera kvôli nehodám pri práci a viac ako 3 milióny sú obeťami závažných E, poranení. Ja som z prístavného mesta, viem o tom niečo, takže EÚ tu musí konať a to rozhodne. A preto naozaj vítam návrhy šteňových e, e, spravodajcov v, oblasti bezpečnosti Naozaj bude zásadné, aby sme ako výbor e, prijali e, dokument, ktorý by vyslal jednoznačný signál pre kolegov z výboru TRAN. E, dúfam, že dosiahneme dobrý výsledok a taký, ktorý bude v službách pracovníkov v prístavoch. Ďakujem pekne. Teraz pani Stevens ale zastupuje pani McIntyre za EKR. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. E, Helda Stevens ako teňová spravodajkynia sa dnes necíti dobre, takže ju zastupujem v prvom rade. Srdečne ďakujem spravodajkyni za odvedenú prácu a EKR plne podporuje opatrenia, ktoré e, zvýšia zdravie a ochranu týchto pracovníkov, aj keď máme možno, že iný e, rozdiel, iný názor na úroveň tejto ochrany, ale niečo k rozsahu pôsobnosti tohto stanoviska. Nebudeme môcť podporiť tie návrhy, ktoré tento E, rozsah pôsobnosti rozširujú a menia ako keby e, všeobecné smerovanie. Vieme, že to bude kontroverzná otázka a e, nech už navrhneme akékoľvek opatrenia musia byť primerané a musíme rešpektovať aj zásadu subsidiarity, obzvlášť pri zamestnávaní a sociálnych e, otázkach, takže pri niektorých e, pozmenujúcich návrhoch máme problémy. E, podporujeme tieňového spravodajcu EPP 5, 6 a 7. O tých návrhoch nebudem hovoriť, ale štvorka a osmička možno, že rozširujú veľmi rozsah pôsobnosti podľa nás a taktiež návrhy 10 a 11 neviem, či sú relevantné preto máme isté pochybnosti. Potom návrh 15 e, možno, že je príliš úzko nakoncipovaný a taktiež návrh 20. Myslíme si totiž to, že nakoniec e, tu budú príliš e, ťažkopádne požiadavky takže sa zamyslíme nad pozmenujúcimi, doplňujúcimi návrhmi, ale naozaj chceme, aby sme e, rešpektovali našu právomoc a e, všeobecný rozsah tohto návrhu. Každopádne sa tešíme na konštruktívnu spoluprácu so spravodajkňou. Ďakujem pekne. Ula Tones. Ďakujem pekne. V prvom rade sa aj ja chcem poďakovať spravodajkyni za tento návrh stanoviska a za že tak e, efektívne spolupracovala s tieňovými spravodajcami. Chcem e, taktiež povedať, že si vážim, že sa vám podarilo e, presunúť lehotu a dať nám teda viac času pre pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Chcem zdôrazniť, že skupina ALDE samozrejme podporí akúkoľvek iniciatívu, ktorá by zvýšila bezpečnosť a zlepšila ochranu zdravia takýchto prístavných pracovníkov. Ale asi nikoho neprekvapí, že ja mám možno iný názor ako spravodajkyňa. Ale možno, že sa zameriam na tri body. Poprvé, som pevne presvedčená o tom, že ako výbor eh, pre zamestnanosť eh, sa musíme držať takejto e, perspektívy zamestnania. Je to naozaj pre mňa zásadné. Veľa sa hovorí o lepšej tvorbe politík a taktiež o tom, že e, komisia a rada musia dohliadať na to, aby sa pravidlá e, o lepšej tvorbe politik skutočne aj uplatňovali v praxi. My ako parlament sme spoluzákonodárca, máme E, musíme zohrať dôležitú úlohu, aby legislatíva, ktorú vypracováme, bola dobrá, jednoduchá a dosahovala tie ciele, ktoré e, sme si stanovili. Preto je zásadné pre mňa, aby akékoľvek zmeny e, sa držali tejto zamestnaneckej perspektívy a boli zlepšením. A taktiež to nemôže celú záležitosť komplikovať. Naviac spravodajkyňa urobila viacero prehlásení v tomto návrhu, napríklad, že viac poskytovateľov e, služieb e, zhoršuje e, bezpečnostnú a zdravotnú situáciu. Ja mám isté pochybnosti, už som to aj mohla povedať na prvom stretnutí tieňovými spravodajcami a ja som e, chcela, aby to bolo nejako upresnené, rozvinuté. Ešte stále mám pocit, že takéto prehlásenie je naozaj e, spochybniteľné a chcem, aby e, dokázala tento kauzálny vzťah spravodajkyňa. A v pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch sa taktiež hovorí, že konkurencia prístavoch e, by mala byť zblízka sledovaná. Tu by som taktiež chcela, aby to spravodajkyňa možno, že vysvetlila dodatočne, ale predsa len ešte raz ďakujem za e, dobrú prácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu na tomto stanovisku. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz Karima Deli za zelených, ale na to nie je, takže Môže niekto zastúpiť? Vyzerá tak, že nie. Takže teraz na rade e FDD ani tí tu nikoho nemajú, pretože nemenovali žiadneho tenového spravodajcu. Jedne, že by teraz narýchlo sa ešte niekto našiel, vyzerá to tak, že nie. Takže ENF alebo, prepačte, spravedlňujem sa, berem späť EFDD Lauráčia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegyni. E, my e, ešte nemáme tieňového spravodajcu pre tento spis, ale budeme sa o to snažiť čo najskôr. Je to veľa dokumentov a e, je to preto trocha ťažké, tak sa snažíme to zorganizovať. My sme vyhodnotili návrhy kolegyne a predložíme pozmenujúce a doplňujúce návrhy, takisto v spolupráci s kolegami stran, ktorá je príslušná, takže eh, z výboru stran, ktorý je príslušný, takže budeme na tom pracovať. My už sme videli niektoré hodnotenia, s ktorými sa vieme stotožniť, s inými zasa nesúhlasíme, ale určite budeme prítomní eh, na zase stretnutiach eh, tieňových spravodajcov, aby sme mali ucelený pohľad na vec. Ďakujem. Ďakujeme za ENF. Tu nikto nie je. Takže uznám slovo spravodajcovi komisie, alebo prosím, chcem, aby to bolo tu rýchle, aby sme rýchlo hovorili, takže taktiež hovorte stručne rýchlo. Ďakujem pekne, pán predseda. Viem, že sme boli dlho neviditeľní, ale už sme trošku menej neviditeľní. A ja samozrejme vítam aj to, čo ste vy teda povedali, že ste sa vrátili na tento výbor, takže tak ako ja. Nemáme ešte stále teňového spravodajcu, ale e, ide o to, aby sme sa dobre zaoberali týmito otázkami a teda zamerali sa na to relevantné ale predsa len vítam vynikajúcu prácu mm, spravodajkyne a chcem upresniť, že sme veľmi obozretní pri tejto správe, pretože sa uberá e, akousi supra alebo nadnárodnou Európou na úkor e, národných e, orgánov čo nás trošku znepokojuje, keďže sa tu zároveň rokuje o TTIP a nevieme, či by predsa len e, toto neulahčilo príchod e, Američanov do našich prístavov. Ďakujem. Ďakujem. Už ďakujeme. A Teraz bude hovoriť Danuta Jazovecká ako prvá. Takže ďakujem. Pán predseda, ďakujem za slovo. Nuž, čo sa týka návrhu nariadenia, tak to je už tretí pokus, ako regulovať prístavné služby v Európskej únii. Predtým sme nezaujali stanovisko a predovšetkým sa to, tam boli problémy týkajúce sa prístupu na trh. No a čo sa týka námornej dopravy, tak v súlade so zmluvami EÚ ide o kompetencie, ktoré majú v rukách spoločne EÚ aj členské štáty. Asi viete, že stanovisko o nevhodnosti a nezlučiteľnosti návrhu komisie so zmluvami vydali parlamenty niekoľkých členských krajín. Som veľmi rada, že pani spravodajkyňa sa správne sústredila na pravomoci nášho výboru a absolútne potvorujem to, že je treba, aby sme tu zaistili BOZP, ďalšie zvyšovanie kvalifikácie a tiež ochranu e, sociálnych práv. Podobne ako kolegovia, ja mám určité výhrady. Chcela by som apelovať na spravodajkyňu, aby sa vyhla formuláciám, ktoré by sa ťažko schvalovali a ktoré by podporovali konkurenciu. Takže vítam to, čo povedali kolegyne tenevej spravodajkyne. Potom raz kolega Marias. Ďakujem, pán predseda. No už jedna vec, o ktorej by som chcel ja hovoriť, toto nariadenie sa týka právomoci. Niekto tu hovoril o princípe subsidiarity, ktorý treba rešpektovať. Nuž v Grécku po rozhodnutiach zo strany trojky v podstate nám bola vnútená situácia, kedy sa stavia na hlavu európska legislatíva. V rámci nedávnych rokovaní trojka prinútila Grécko, aby v prístavoch Pireas a Tesaloniky e, urobilo určité kroky a toto nesúvisí s implementáciou Eh, európskej legislatívy, pretože každý členský štát si musí rozhodnúť sám, akú legislatívu bude uplatňovať vo svojich vlastných prístavoch. No a to prevčerajšie rozhodnutie eh, z Európskeho samitu znamená, že my v podstate musíme trochu manipulovať s našou vlastnou legislatívou v Grécku, aby sme dostali prostriedky z ESM Takže na pracovnom e, trhu sa očakáva, e, očakávajú rigorózne, e, rigorózny monitoring a tak ďalej. Naša krajina v podstate musí prekrútiť všetky pracovné práva, ktoré sú stanovené príslušnými smernicami a nariadeniami, kde taktiež sa musia rešpektovať ľudské práva a tak ďalej. Takže v podstate my tu hovoríme o politike v prístavoch, ale trojka nám vnútila takéto stanovisko, tak aby sme mohli si požiadať o pôžičky, aby sme sa nedostali do insolventnosti. Nuž. Potom slavníky dôjde aj k Pireas, dôjde k privatizácii prístavov. Takže táto situácia nám bola vnútená. No ale my so následkom zodpovednosti Európskej únie máme tam nutený režim v Grécku, ktorý nemá nič spoločné s tou platnou legislatívou. Ďakujeme, kolega Áka. Ďakujem, že ironické, že tu diskutujeme o regulácii prístavov, keď eh, náš domáci, eh, Luxembursko, preberá oťaže predsedníctva EÚ. Myslím si, že sa nám v tejto oblasti darí veľmi dobre. Prichádzajú kontrakty s sme sa ekonomikami, s Čínou a tak ďalej. Ale máme tam 13, kde sa hovorí o núzových opatreniach v prístavoch. No, my sme videli, aké tie boli prerušenia prevádzky v Kale, Videli sme, aké tam boli e, rady, e, keď e, v podstate aj v Británii museli čakať nakladné auta, aby mohli sa dostať, aby mohli sa mohli naložiť, aby sa mohli vydať do Francúzska. Takže toto prispieva v podstate k tomu, že sa tá premávka zastaví v rôznych miestach v Európskej únii. Myslím si, že toto to by sme nemali podporiť. Naše britské prístavy fungujú veľmi dobre. Takže pokiaľ niečo nie je pokazené, tak prečo to opravovať? Áno, len vychádzam z toho, že by Luxembursko chcelo si vytvoriť nejakú námornú flotilu. Teraz vy hovoríte Dimitrios Teologitis. Dúfam, že som to správne vyslovil. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno všetkým. Chcem poďakovať spravodajcovi za alebo spravodajkyni za ten sociálny rozmer je správy, ako viete. Komisia skutočne si považuje túto správu. Bola schválená na konferencii pre teda dopravu a sociálne aspekty, ktorá bola zorganizovaná v júni. Tento návrh je súčasťou balíčka priorít, ktoré majú viesť teda k podpore rastu a zamestnanosti to plán pána Junkera, podporuje primeranosť a nechce liberalizovať prísavné služby podľa nejakého uniformného modelu. Taktiež vítame, akým smerom sa vybrala spravodajkyňa, čo týka pozmeňujúcich návrhov v súvislosti s otázkou zamestnávania a zvyšok sa potom bude riešiť vo výbore TRAN. Sú to určité pozmeňujúce návrhy, ktoré možno trochu prinesú problémy, napríklad čo týka princípu subsidiarity. Nemali by sme tu vytvárať precedens, ktorý potom bude v kontraste so súčasne platnou sociálnou legislatívou v členských štátoch. Takto by sme mali byť opatrní, aby sme tu e, ne, e, v podstate neodvolávali sa na princípy ILO, keď e, v podstate z nariadenia je, sú vyňaté služby eh, manipulácie s ťažkými nákladmi. No, ďakujem tým spravodajcom a myslím si, že týmto prinesieme lepší nástroj, než ten, ktorý bol pôvodne navrhovaný. Ďakujeme. Takže len tak krátko sa vyjadrím. Prosím, vychádzam z toho, že spravodajkyňa už eh, v podstate eh, zohľadní všetky aspekty, ktoré, ktoré priniesla dnešná diskusia. Avšak, podľa mňa, lepší prístup na trh, čo sa týka týchto služieb, neznamená nejaký nižší úroveň sociálnej ochrany. Pretože lepšia regulácia, to neznamená žiadna regulácia alebo príliš malá regulácie. Ide nám o lepšiu reguláciu. Lebo to na pozmenujúce návrhy 3. september. Empol potom bude 12. alebo 13. októbra o tom hlasovať a 9. 10. novembra sa tom bude hlasovať výbor TRAN. Takže tým pádom sa dostávame k bodu 6. Takže si robíme malú prestavku. So, dann steigen wir jetzt. Dobre, takže začneme hlasovať. Halo, halo. Mohli by ste ma prosím zase, zase sledovať? Radi by sme pokračovali schôdzi. Dobre, takže bod 6 nášho programu. Spravodajcom je Patrik Jarik. Máme tu dve hlasovania v tomto súvislosti. Nemáme žiadne pozmenujúce návrhy k tejto správe. Takže najprv budeme jednoducho elektronicky hlasovať a potom prosím menovite. Takže poprvé hlasovali všetci. Pri EPP si dvaja musia opäť vyťahnuť kartičky, máte dvoch navyše, ešte jedného navyše. To nemyslím teraz nejak politicky, ide iba o počty. Ešte stále máte jedného navyše. Kto to je? Nejaký zástupca musí vyťahnuť kartičku. Dobre, takže výsledok je celkom jednoznačný. 52 za, 1 proti. Teraz hlasovať o legislatívnom uznesení menovite a elektronicky môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Takže výsledok je úplne rovnaký ako v tom predchádzajúcom hlasovaní, takže schválené. Takže výsledok toho menujte hlasovanie bude priložený k správe. Pokiaľ nikto nebude namietať, budeme takto postupovať. Dobre, Nikto nič nenamieta, takže prechádzame k bodu programu 7 sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti. To je trochu obsiahlejšia otázka. V tejto správe prišlo 180 pozmeňujúcich návrhov. Kolegyňa Veronika Lope Fontane mala čo robiť s tými spravodajcami 23 kompromisných návrhov, ktorých sa bude hlasovať. Myslím si, že toto už všetko poukazuje na to, že ten pracovný proces bol veľmi intenzívny a teraz budeme hlasovať. Takže odsek 1, kompromis H. Kto je za, prosím, ruku hore. Ďakujem. Proti. Zdržali sa. Takže bolo to jednoduché. Prvý bola, za bola väčšina. Chápete, že ešte potrebujem trochu pomoc s určovaním tých väčšín. Ďalej, pozmeňujúci návrh 7, 50, 57, Marian Harkin, takže kto je za? Proti, takže väčšina bola za. Ďalej, sa, návrh 59. Karl Heinz Becker. Kto Máme tu úsne pozmenujúce návrh. Myslím si, že to tam je napísané. Hlasovať som zozname. So Chce ho niekto predniesť? Nie. Takže si ho môžete všetci prečítať. Nenamieta nikto. Takže je to odsúhlasené, takže kto je za? 59, kto je proti? Podľa mňa bola väčšina za. Áno. Ďalej 61, kto je za? Ďakujem, to je prehľadné, kto je proti? Ďakujem. Takže tým je návrh zamietnutý. Ďalej 62 za, proti, zdržali sa prijatí. 63. To je za, to je proti. Je to jednoznačné? Tá 62 je schválená. Ďalej, tu máme kompromis I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Ďalej, pozmeňujúca na 69, kto je za, ruku hore, kto je proti, zamietnuté 70, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý, 71 za, ruku hore, ďakujem, kto je proti. Som skeptický, to si overíme elektronicky. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 36 za 18 proti schválený. Ďalej, pozmeňujúci návrh 72. Alebo, a to tu sa nehlasuje, to je len jazyková zmena. 73. Kto je za ruku hore? Kto je proti? Kto sa zdržal? Za bola väčšina, ďalej kompromis je. Odsek 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Takže schválené. 80 za, proti, zdržali sa. Takže schválený. Prosím, viem, že už všetci ste hlavou na dovolenke, ale lepšie zvíhate ruky, aby som to mohla rýchlejšie rozlíšiť. 81 za, proti, držali sa schválení, kompromis K, kto je za, ďakujem, proti, schválený, ďalej 86, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, za je väčšina, schválený kompromis L, za, proti. Takže to si ešte pre istotu overíme. Elektronicky môžete hlasovať. Jo. Všetci hlasovali? Zatváram hlasovanie. Takže to bolo asi dosť jasné aj na prvý pohľad. Prepačte. Ďalej 91, kto je za ruku hore, ďakujem proti. Takže schválený. Ďalej na návrh 93, kto je za, kto je proti. Zamietnutý, ďakujem. 94, za, proti prijatý 95, alebo ten odpadá. Prepáčte. 96. Ja Kto je proti? Takže prijatý. Kompromis M za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis N za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalej pozmeňujúci návrh 105 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že väčšina bola za, ale overíme to elektronicky. 105. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Takže zatváram hlasovanie. No a keby ste boli lepšie zdvihli ruky, tak by mi to bolo bývalo jasné. 106 ten je stiahnutý, alebo nie. O tom hlasujeme. 106, to je za. To je proti. Zdržali sa, zamieta sa. Kompromis O. Kto je za? To je proti? To sa zdržal? Prijatý. Kompromis P. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Ďalej kompromis P1. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 119. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 120. Tam máme ústny pozmeňujúci návrh. Kto to prednesie alebo prečíta? Alebo jednoducho sa prečíta každý sám. Dobre, takže hlasujeme o 120. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 21. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 122 za, proti, zdržali sa schválení, 123 za, proti, to sa zdržal schválený, 124 za, proti, zdržali sa, odme zabeta sem. Takže to overíme elektronicky 124. Overíme. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Takže bolo to podstatnené to overiť, takže je zamietnutý. Ďalej to máme 125 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis Q, za, proti, zdržali sa, prijatý, sa návrh 130, za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis R, kto je pr- za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 135 za, proti, kto sa zdržal, schválený. Overíme to elektronicky, 135. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Takže je schválený. 136 za, proti, zdržali sa, prijaté 137 za, proti, je to jednoznačné, zamietnuté, návrh S za, proti, no sa zdržiava schválené, 144 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 145. 144 mm, si chcete overiť v poriadku. Dúfam, že už všetci hlasovali. Hlasovanie končím. Schválené. 145. Nie, pardon, 146. Za. Zdvihnutím ruky. Proti. Schva. Zamietnuté. Kompromis T. Za. Proti. Schválené. 152 za proti kto sa zdržiava schválené, 153 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 154 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 155 a 156, keďže sú identické. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava schválené? Kompromis U za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. 161 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. 162 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. 163 za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnuté. 164 za, proti, kto sa zdržiava? Zamietnuté. Pardon, prijaté. Opravuje sa predseda 165 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 166 kompatibilné 165. Čiže kto je za, proti, Nie, som si úplne istý, radšej si to overíme elektronicky. Mm, všetci už hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Už 67 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 168 a odpadá, 168 odpadá, 169 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 170 za, proti, to sa zdržiava schválené. Kompromis V za, proti, to sa zdržiava schválené. 177 za. Proti. Radšej si to overíme. <clears throat> Hlasujte, prosím. Ak už hlasovanie prebehlo, končím ho. Schválené. 178 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené? 176 za, proti, Tu sa zdržiava hlasovania zamietnuté, kompromis dvojité V za, proti, Tu sa zdržiava schválené, 180 za, proti, Tu sa zdržiava hlasovania schválené, návrh 1 bol stiahnutý, Takže návrh 2, kto je za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 3 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 4 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 5 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis B za, proti, kto sa zdržiava schválené, kompromis C, za, proti, kto sa zdržiava schválené, kompromis A, za, proti, zdržiava sa schválené. Teraz návrh 13, za, proti, zdržiava hlasovania schválené, návrh 15, za, proti, sa zdržiava schválené, Návrh 16 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 17 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 18 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Kompromis D za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 22 za, proti, zdržíva hlasovania schválené. 23 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania schválené. Návrh 24 za, proti. Radšej si to overíme. Návrh 24 elektronicky. Prosím, hlasujte. Ak už hlasovali všetci, hlasovanie končím. zamietnuté. Návrh 25, kompatibilný s 24, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. 26 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Kompromis E za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Kompromis E1 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania Schválené. Návrh 31 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené. Kompromis F s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Áno, pán Benisej, videl som vás ústny pozmoňujúci návrh. Áno, doplnenie kompromisu F. Je to malý návrh opraviť chybu, ktorá sa stala pri kompromise. V druhej časti chýba slovo, tak ako sme sa dohodli so, so spravodajkyňou. Takže by sme tam doplnili. ISIS after the sentence. Po vete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 Ide o to lepšie zadefinovať sociálnu ekonomiku a naozaj by bolo dobre, keby to bolo do znenia doplnené. Ďakujem pekne, pán Benife, myslím, že sme to pochopili. Súhlasíme? Mm, protinik. Dobre, takže je to takto aj schválené. Teraz o celom kompromise F. Kto je za? Proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. 35 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? 36 za, proti. Takže si to overíme. 36 si overíme. Prosím, hlasujte. Hlasovali už všetci. Tak áno, hlasovanie končím. Takže zamietnuté. Teraz 37. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 38 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 39 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Kompromis G. Za, proti, tu sa zdržiava hlasovania? Schválené. 48 za, proti. Radšej si to overíme. 48. Prosím elektronicky hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 49 za, proti. To sa držba hlasovania schválené. A teraz návrh 51. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 52. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Teraz hlasujeme o celom návrhu správy. Menovite, elektronicky, prosím, hlasujte. Ak už hlasovali všetci, tak hlasovanie končím. 44 za, 6 proti. Blahoželám spravodajkyni. Tento výsledok bude súčasťou návrhu správy, nik nenamieta, takže to tak aj spravíme. <clears throat> Teraz máme ďalší bod e, pani Garcia Pérez e, odovzdávanie e, ceny. Vítajte medzi nami. Would you like to, say something? You're inside of the item. Would you like <laughs> Vítajte srdečne na našom výbore. Takže ďakujem za to, že ste prišli a myslím, že nám ozrejmite, o akú cenu ide a prečo bola udelená. Takže ďakujem, pán predseda. A počkám. Len dve minúty, nebojte sa. Takže pred dvomi týždňami asociácia e, hluchonemých v Castilla León navštívila Európsky parlament, aby sa zoznámili s našou prácou v inštitúciách, a taktiež prišli s jedným cieľom vyjadriť uznanie a vďaku nášmu výboru, výboru EMPL za prácu, ktorú vykonávame pre, tieto, pre ľudí s postihnutím. Každý rok eh, odozdávajú alebo predávajú cenu eh, ľuďom, ktorí sa teda eh, pričinili o to, že zlepšujú život ľudí s postihnutím a teraz sme dostali my, výbor EMPL. Táto e, asociácia e, hlucho, alebo, pardon, hluchoslepých je e, veľmi malou asociáciou a poprosili ma, aby som teda um, túto o tom pohovorila a by som vám povedala, že by sme nemali zabúdať na takéto malé organizácie, teda dobrý pád, teda je to organizácia hluchoslepých a aby sme naďalej pracovali na to, aby Európa bola e, rovno, aby v Európe bola väčšia rovnoprávnosť. Nezabúdajme, že Európa je rôznorodá, nesmieme zabúdať na týchto najviac potrebujú našu politiku. Takže tuto, čo mám v rukách, to je tá cena, ktorú chceli výboru Ample predať. Volá sa viac než len zmysly. Je to teda asociácia hluchoslepých v Castille i Leon v Španielsku. Takže ďakujem za vašu prácu. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte chcem poukázať na to, že ide o malú organizáciu, ale problém ani ďaleka malý nie je. 2,7 milióna ľudí sa to týka Švajčiarsku a Turecku. Nede ani o istú vekovú kategóriu. I väčšinou ide o starších ako 64 rokov, ale milión zhruba má menej ako 65 rokov, takže naozaj je dôležité takýmto ľuďom pomáhať. To iba ako stručné vysvetlenie a preto e, teraz udelíme túto cenu. Im Sekretariat oder auf? Wo kommt der? Neviem presne, kto tú cenu bude mm, mať sekretariat. No, každopádne zaručíme, aby bola v dobrých rukách. I might also add because, uh... Ja som zastupovala výbor spoločne s Irače Garcia Pérez, keď tu boli, boli skutočne hluchoslepí. A zaujímalo ich napríklad aj to, či e, sú tu ľudia, ktorí majú problémy s chôdzou alebo s so sluchom alebo iný, e, inými handicapmi v tomto parlamente a ja som e, mohla konštatovať, e, že v tomto výbore my každodenne spolupracujeme s poslancami, ktorí boli zvolení európskymi voličmi a vyslaní do tohto parlamentu, ktorí majú také handicapy a myslím, že pre nich to bolo veľmi povzbudzujúce, lebo samozrejme e, pre nich je veľmi dôležitá otázka rovnosti, rovnoprávnosti, e, takže aj ich zastúpenie v parlamente je dôležité. Ja chcem teda Račel poďakovať, že ma pozvala ako zástupkyňu výboru a bolo takisto aj veľmi milé, že Irače sem prišla a pred, e, predstavila túto cenu. Ďakujem vám. Pán Kozan má ešte slovo, pretože je tu štúdia na túto tému. Ďakujem pekne. Myslím, že výbor odovzdal túto cenu z dobrého dôvodu nepočujúci a hluch a slepí eh, ako keby neexistovali v spoločnosti. Pred mesiacom sme mali pracovné raňajky a táto organizácia bola predstavená. Všetci boli prekvapení eh, tými špecifickými komunikačnými potrebami tejto skupiny. Chcem doplniť, že náš výbor zohráva vedúcu úlohu pri implementácii dohovoru OSN o právach e, slepých a hluchých a dohľada aj na jej implementáciu. E, bude aj správa o implementácii zameraná špecificky na túto skupinu, na jej potreby. A ja môžem povedať, že som veľmi rád, že máme takéto eh, osoby aj eh, v parlamente, konkrétne tri na tomto výbore. A chcel by som sa viac zamerať na práva a potreby a život takýchto, živo, eh, takýchto ľudí. Ďakujem. Myslím, že z toho, čo som povedal, možno, že zaniklo v začiatku mm, vystúpenia kolegu, ale kolega Koza e, napísal úvod štúdie, ktorá sa zaoberá týmto fenoménom. Neviem, u koho to zvoní. Hovorí predseda. Je to komplexná téma. A hlavne chcem povedať, že nejde iba o takúto skupinu ľudí. Ide aj o kombináciu s veľkými dopadmi. Takže myslím, že to treba mať na pamäti. Ďakujem pekne. Teraz ideme na bod 8 nášho programu. A potrebujem um, hlasovací zoznam. Správa Edwarda Kukana, o realizácii výsledkov a celkovom hodnotení Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Hlasujeme. Návrh 44. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 45. Za? Proti? to sa zdržiava hlasovania schválené. 46 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 47 za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené. 48 za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené. 49 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 50 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. 51 <clears throat> za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. Kompromis C, za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. 57 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. 59 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. 61 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, 62 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, 63 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté, kompromis D za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, 70, 70 za, proti, Radšej si to overíme. Prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Schválené. 71 za, proti, sa zdržíva hlasovania zamietnuté, 76 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, kompromis E za, <clears throat> proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválené. E, A za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválené. Návrh 89 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnuté kompromis F za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené. Návrh 50, 95 e, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Kompromis G za, <clears throat> proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Kompromis GA za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. 112 za, proti. To sa hlasovania zamietnuté. 113 za, proti. Sa zdržíva hlasovania schválené. 114 za, proti. To sa zdržíva hlasovania schválené. 116 za, proti. To sa zdržíva hlasovania schválené. 117 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 118 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 119 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 120 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 121 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 122 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené 123 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené 124. Dobre, chcete si overiť 123 v poriadku? Prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Schválené. 124 za proti. Kto sa držíva hlasovania schválené? 125 za proti. Mm, radšej by som si to overil. Nie som si úplne istý. 125 elektronicky. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. <clears throat> Predsa len prijaté. Kompromis H. Za proti. Kto sa država hlasovania? Schválené. 135 za. Proti. Kto sa država hlasovania? Schválené. 136 za. Proti. Radšej si to overme. 136 elektronicky. Ako všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Ďakujem. Ale predsa len jasne prijaté. 137 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. To sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za, proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 130. Overiť si chcete? Druhú časť 137. Všetci už hlasovali. Dobre, dobre, ešte raz. Pán Kázac druhá časť 137, že? Takže ešte raz elektronicky druhá časť 137. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Ja myslím, že je to dosť jednoznačný výsledok. Zamietnuté 138 za proti. Taktiež jednoznačne zamietnuté. Kompromis I. E, za proti. Schválené 143. Za proti. Radšej si to overíme. 143 elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Kompromis je zanúca. Neviem, hlasovali sme o 138. 137. druhú časť sme e, odhlasovali, ale 138 nie. Áno, bolo trošku, trošku zmetok, možno, že som to nejasne oznámil. Dvakrát sme elektronicky hlasovali o druhej časti 137 a potom sme áno, hlasovali o 138. E, má niekto o tom pochybnosti? Zdá že nie. Dobre. 143 sme to vy, sme vybavili. Kompromis je za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 154 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Overiť? Dobre, overíme si elektronicky 154. Hlasujte prosím. Hlasovanie končím. 155 za, proti. Schválené. Overíme si to elektronicky. 155. Ak už všetci hlasovali, tak, hlasovanie končím. Zamietnuté. Sto päťdesiat sedem za, proti, kto sa hlasovania, schválené, 158 Dobre, hlasujeme. 158 za. <clears throat> current form in the compromise. OK, dann stimmen wir über... Ale hlasujeme predsa len 158 za. Proti. To sa zdržíva hlasovania schválené. Áno, overíme si elektronické 158. Hlasovanie končím, ak všetci hlasovali. Schválené. 159 za. Proti. Jasné. Zamietnuté 160 za. Proti. Aj to je zamietnuté 161 za proti Overíme si to elektronicky 161. Ešte ja som nehlasovala, ale teraz už hlasovanie končím. Schválené. 162 za. Proti. To sa zdržiava hlasovanie schválené. 163 za. Proti. To sa zdržiava hlasovania schválené. 167 za, proti, pro, kto sa držiava hlasovania schválené, 168 za, proti, zamietnuté, 169 za, proti, nie je to úplne jasné. 169 radšej elektronické overenie. Hlasovanie v tejto chvíli končím. Zamietnuté. 170 za. Dobre, takže 170 odpadá. 171 za proti, zamietnuté, 172 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 173 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 174 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 75 za, proti, to sa zdržba hlasovania schválené, 176 za, proti, to sa zdržba hlasovania schválené, 177 za, proti, kto sa zdržoval hlasovania schválené, kompromis L za, proti, kto sa zdržoval hlasovania schválené, 182 kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 183 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 1. Za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 2. Za. <clears throat> Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 3 za, proti, to sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 4 za, proti, to sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 5 za, proti, to sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 6 za, proti, to sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 7 za, proti. Zase družba hlasovania schválené. Návrh 8 za, proti. Zase družba hlasovania schválené. Návrh 9 za, proti. Zase družba hlasovania schválené. 10 ehm, za, proti kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. Návrh AA 12 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. Kompromis A za, proti. Sa zdržoval hlasovania? Schválené. Návrh 17 za, proti kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 18 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 20 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 21. Overiť si elektronicky 20 v poriadku. Prosím, hlasujte. Ak už hlasovali všetci, tak hlasovanie končím. Schválené. Návrh 21. Za. Proti. Zadržba hlasovania schválené. 22. Za. Proti. Zamietnuté. 23 za, proti, tu sa zdržíva hlasovania schválené, 24 za, proti, tu sa zdržíva hlasovania zamietnuté, 25 za, proti, zamietnuté, 26 za, proti, schválené, 27 za, proti, Zadržba hlasovania schválené. 28 za, <clears throat> proti, Zadržba hlasovania. Radšej by sme si to overili elektronicky. Ako všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Schválené. 29 za, proti, jednoznačne zamietnuté. 30 za, proti, to sa zdržba hlasovania. Schválené. 31 za, proti, to sa zdržba hlasovania. Schválené. 32 za, proti, kto sa zdržovala hlasovania schválené, 33 za, proti, kto sa zdržovala hlasovania Radšej si to overme, aj keď si myslím, že to bolo zamietnuté, takže elektronicky 33 Ako všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Schválené. 34 za, proti, kto sa hlasovania schválené, 35 za, proti, zamietnuté, 36 za, proti, Schválené. 37 za. Proti. Zdržava hlasovania. Zamietnuté. 38 za. Proti. Schválené. 39 za. Proti. Kto zdržava hlasovania? Schválené. Kompromis B. Za. Proti. Dúfam, sa hlasovania? Schválené, schválené. 41 za. Proti, kto sa zdržal hlasovania? Schválené. 42 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Schválené. 43 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Schválené. kommt, jetzt erhöhen wir die Spannung. Ich will... Takže dnes o tretie máme fototermín, takže opäť tri sa tu stretneme, všetci vyumývaní, našpinkovaní, oholení a vyfotíme sa. Taká rodina fotka. Dobre, takže hlasujeme. Takže zatváram hlasovanie. 43 proti 9. Gratulujeme správodajcovi. Ešte sme úplne hotoví, ešte chvíľku. Opäť je tu menovité hlasovanie, ktoré bude súčasťou správy. Nám je to proti tomu niekto niečo? Nie, takže postupujeme takto. Dobre, ďakujem, tým pádom sme skončili. A ešte na záver elektronického hlasovania. Tu máme dve ústne otázky, alebo otázky na zodpovedanie, ktoré relatívne rýchlo, ktorá potom predložíme najprv rade, a potom komisii. Dve otázky na zodpovedanie. Najprv tá pre radu. Takže menovito, menovite. Kto je za, môžete hlasovať. Ďakujeme. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Ďakujeme. A teraz otázka pre komisiu. Hlasujeme, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. A to je prijaté. Tým pádom sa dostávame úplne na koniec elektronického hlasovania, presne podľa časového plánu. Ďakujem všetkým kolegom. A teraz tu máme bod týkajúci sa rozpočtu Európskej únie na rozpočtu rok 2016, všetky oddiely. Slovo dostáva spravodajca alebo spravodajkyňa. Prepačte. Takže ešte počkaj chvíľočku. Prosím, nevedte tu žiadne rozhovory. Milí kolegovia aj kolegyne, prosím, buď sa posaďte, alebo sa prestante rozprávať aspoň, tak aby spravodajkyňa mohla predložiť, predstaviť svoju správu. Halo, všetci. Dankeschön, geht doch. Ďakujem, predsa to ide. Takže, kolegyne Deirdre Kloon, dúfam, že som to správne vyslovil. Ďakujem, pán predseda. E, e, výbor teda e, správ, schválil nedávno stanovisko ohľadom rozpočtu a podľa a v našom stanovisku nám išlo o to, že sa e, teda rozpočet má zamerať na oblasť pracovných miest a zamestnanosti mladých a riešenie nezamestnanosti mladých a chudoby. Takže e, podpora pre vytváranie pracovných miest, sociálne začlenenie ľudí z dlhodobo nezamestnaných, ľudí s postihnutím, e, z nevyhodnených ľudí. My sme sa zaoberali aj riadením programom, e, prefinancovaním e, na roky 2014 až 15, Európsky sociálny fond, iniciatíva na zamestnanie mladých, potom EGI, EGF a e, e, FE a D. My sme poukázali na potrebu podpory malých a stredných podnikov a mikropodnikov, e, takže tam tá podpora by mala byť maximálna. Celý rad pozmenujúcich návrhov odráža úvahy výboru, tie zmeny a doplnenia boli predložené, aby sa posilnili tie jednotlivé opatrenia ako sociálny fond, zvýšenie financovania, tak aby sa opäť vytvárali nové pracovné miesta, iniciatíva pre zamestnanosť, ten istý prístup. My sme navrhli zvýšenie financovania a a takisto sa to zameriava aj na mladých, na tie rozpočtové položky mladých a e, podpora migrantov, najmä z tretích krajín. Ide o účinnejšiu podporu tých organizácií, ktoré im pomáhajú, takže v tomto zmysle sme predložili ďalšie pozmeňujúce návrhy, takisto aj mikrofinancovanie podnikateľských aktivít e, a zvýšenie teda financovania, aby táto oblasť bola podporovaná. Potom pilotné projekty, celá táto oblasť je celý rad návrhov v tomto smere, 12 celkovo. Koordinátori nám zatiaľ nepovedali, ktoré chcú teda e, posunúť ďalej. Zatiaľ sa predložili všetky pilotné projekty. E, spolupracujeme na tom s tieňovými spravodajcami, diskutujeme o prioritách a v neskôršej fáze predložíme pod ďalšie pozmenujúce návrhy odrážajúce takisto názory tieňových spravodajcov. Takže navrhujem, aby e, ste teraz uvažovali o e, stanovisku výboru, tom pôvodnom, pokiaľ ide o rozpočet. A teraz už sa e, venujeme e, e, tým jednotlivým položkám. 20. júla je termín na predloženie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Potom sa tým môj úrad bude zaoberať až do konca augusta, aby sme v, na začiatku septembra si mohli ďalej pracovať. Potom bude stretnutie rozpočtu pre rozpočet, ale z rôznych výborov sa takisto aj tí, ktorí sa zaoberajú rozpočtom, stretnú dnes popoludní o druhej. Ďakujem vám. Ďakujem spravodajkyni. A teraz dostávajú slovo tenevi spravodajcovia. Kolegia Pirinsky sa niekde premiesnil. takže sa to chaos. Kolega Pirinsky. Uh, that was not my intention, Chairman. Simply... To nebol môj zámer, ale mal som technický problém so slúchadlami na predchádzajúcom mieste. Ďakujem, pán predseda. E, postoj e, rady k rozpočtu na rok 2016 e, zahrania významné škrty pre kapitolu 4, to znamená zamestnanosť a sociálne začlenenie, takže sa to blíži 73 miliardám eur a Európsky sociálny fond e, bol o viac než 47 miliónov eur znížený a najväčšie škrty sa predpokladajú pre rozpočtové položky na rozvoj o regiónov viac než 20 miliónov Eh, pre predchádzajúci, eh, predchádzajúce obdobie a pre sú, eh, súčasné obdobie. Potom aj operačná technická pomoc dostane menej, viac než 22, menej, 22 miliónov eur, o, o viac než 22 menej miliónov eur pôjde do práve oblasti politík sociálneho začlenenia a potom tri dôležité programy pre e, e, zamestnanosť a sociálne inovácie, progres, EURES a mikrofinancovanie a sociálne podnikanie. Tieto tri oblasti dostanú menej. Takéto škrty nemôžeme podporiť e, vzhľadom na stanovisko z výboru pre zamestnanosť a trialog a tie rozpočtové prostriedky sú potrebné na nevyhnutné opatrenia pre vytváranie pracovných miest a sociálne začlenenie. E, rada nie je ochotná poskytnúť ďalšie prostriedky na implementáciu priorít Európskej únie. A nedosahujeme teda ani zďaleka cieľe roku 2020 pre zamestnanosť a sociálne začlenenie. Samozrejme, tieto zdroje sú dôležité pre všetky zainteresované strany, ktoré e, bojujú proti chudobe a sociálnemu e, vylúčeniu a chcú zlepšovať e, vzdelanostné aj životné podmienky, podmienky bývania pre európskych občanov. A preto všetko navrhované škrty rady sú pre nás úplne nepriateľné, Pani Klut navrhuje, ako spravodajkyne, navrhuje pozmenujúce návrhy na zvýšenie e, fondov pre Európsky sociálny fond a takisto aj platie na zamestnanosť mladých, e, voľný pohyb e, pracovnej sily a takisto začlenenie migrantov z tretích krajín a mikrofinancovanie a sociálne podnikanie Ďalšou dôležitou oblasťou sú e, administratívne výdavky, lebo hm, tieto hm, administratíva je samozrejme e, veľmi dôležitá pre realizáciu a e, rozdeľovanie rozpočtových prostriedkov. Takže my navrhujeme, aby sa na rozpočet v roku 2016, aby sa do toho rozpočtu E, tie prostriedky vrátili alebo dokonca na, tie účely, na tieto účely aj e, navýšili. Naša e, skupina predloží pozmenujúce návrhy v súlade s týmto stanoviskom, ktoré sa týka zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Ďakujeme za IKR, kolegyňa Trebezius. Vielen Dank, Herr Ďakujem za slovo, pán predseda. Uh, Takže na vrch rady sú síce e, s krokom správnym smerom, ale nezachádza dostatočne ďaleko. My ako EKR sme už udelenie mandátu pre rokovania v rámci trialogu zamietli, pretože síce ten návrh komisie ide malý, nie takým malým krokom správnym smerom, ale nedostatočne odvážny. Takže e, rozdiel medzi eh, pohľadávkami a platbami by sa mal zaceliť. Máme, máme eh, dlh v podstate vo výške 26,5 miliardy, napriek tomu, že sme nemali úmysel robiť dlhy. Takže skutočne by sme mali skrátiť výdavky v budúcnosti, keď nám pôjde v podstate o, napríklad o základný výskum alebo konkurencieschopnosť, tam sme pripravení jednať. A čo sa týka sociálnych otázok, tak tieto by mali mať riešené podľa princípu subsidiarity viac, než to bolo v minulosti. Toto sa týka aj otázok e, pracovných e, asociácií alebo e, teda ochrany zamestnancov myslím si, že niektoré programy mali byť trochu zredukované, pretože konvergencia v Európe sa nedos- nedosiahne v Európe prostredníctvom iba prostredníctvom európskych e, programov. Máme tu napríklad e, možnosť znižiť byrokratickú záťaž, lebo podporiť začiatočné firmy, startupy. Takže taktiež zašleme e, spravodajcovi príslušné pozmeňujúce návrhy. Ďakujem z Aldi kolegyňa Weber. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za vykonanú prácu. E, stanovisko rady k e, výdavkom pre e, vytváranie pracovných miest a sociálne začlenenie je pre nás veľmi veľkým sklamaním lebo dochádza k zníženiu fondov pre túto rozpočtovú e, položku pre EURES, e, Európsky sociálny, e, EURES, Európsky sociálny fond a my sa pýtame, ako je toto možné v dobe, keď sa snažíme európskym občanom vysvetliť, že chceme vytvoriť udržateľné pracovné miesta. A preto veľmi vítam pozmenujúce návrhy spravodajkyne, najmä preto, že chce vrátiť do pôvodného stavu e, e, práve tú rozpočtovú, e, tie rozpočtové položky, ktoré sa týkajú zamestnanosti a sociálneho fondu. Toto by nepochybne viedlo k vytváraniu pracovných miest a rastu, potom iniciatíva pre zamestnanosť mladých, ten pozmenujúci návrh e, takisto podporujeme e, rovnako ako e, podporu pre mikrofinancovanie. Potom, pokiaľ ide o pilotné projekty, to navrhovalo ALDE, družstevná činnosť 1 milión eur, hoci je to menej, než sme požadovali aj s tým teda Ehm, súhlasíme, sme radi, že e, ten pilot, tie pilotné projekty majú, že tento pilotný, pilotný projekt má podporu výboru a dúfam, že e, prinesie tento, realizácia tohto projektu e, nové osvedčené postupy, ktoré využijeme aj inde. Takže Mm, verím, že e, budeme hlasovať o, e, o solidnej správe, ktorá zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie rastu a zamestnanosti. Ďakujem. Spravodajkenia za GUE NGL sa ospravedlňuje, pretože má stretnutie s tými spravodajcami kvôli inému dokumentu. Za zelených bude teraz hovoriť e, Tamáš Mešerič. Um. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pra- e, spravodajkyni za návrh. Sme toho istého názoru. E, Postoj rady je sklamaním a my pri, e, vítame pozmenujúce návrhy. Väčšinu z nich e, vítame. Chcem však zároveň zdôrazniť, že my už sme v našich zmenách doplneniach pre triolo e, e, e, po, podčiarky potrebu práve financovania sociálneho dialogu, dialogu a vytvára, sociálneho začlenenia a vytvárania pracovných miest. Ja chcem zúrazniť tri také hlavné body. My e, takmer všetci asi sa zhodneme, že investovanie do zamestnanosti mladých je dôležité, to otvrdí aj komisia. Prečo teda nie sú nové záväzky na rok 2016 pre zamestnanosť mladých? A prečo chce spravodajkyňa zvýšiť len platby, ale nie viazané rozpočtové prostriedky? Bez toho totiž sa to nepodarí e, realizovať a nepodarí sa obnoviť e, rast pracovných príležitostí pre mladých. A Domnievame sa preto, že treba zvýšiť aj platby, aj viazané rozpočtové prostriedky v tomto smere. Po druhé, kolegovia e, už povedali, že stále treba zdôrazňovať rolu sociálneho, e, Európskeho sociálneho fondu, ale e, tie ceny majú e, vplyv aj na tie roz, oblasti, e, regióny, ktoré sa rozvíjajú a ktoré sú v takom prechodnom období. Takže treba sa zamerať na rozvoj hospodárstva najzraniteľnejších častí e, spoločnosti a my očakávame, že sa operačné programy tento rok dokončia a schvália tak, aby bolo dostatok prostriedkov na bezproblémové realizovanie e, jednotlivých e, programov. A pokiaľ ide o projekty, a, e, tam chcem požiadať o vašu podporu pre náš projekt Green Graduates for Sustainable Future. Je na čase, aby sme prišli s konkrétnymi iniciatívami v tomto projekte a urobili aspoň ďalší krok v boji e, proti jednej z najnebezpečnejších látok v ovzduší v Európe. Ďakujem. A teraz by na rade EFDD, ale tí nemenovali, tí neviem spravodajcu. EFDD sa chce vyjadriť? Nie. Ďalej ENF, tam taktiež nie je žiadny tieňový spravodajca. Chce k tomu niekto niečo povedať? No takže by som požiadal zastupcu komisie, Patrik Maleza, ktorý e, vedie e, tým na e, DG Empo. Ďakujem. Pani spravodajkyňa, ďakujem členom tohto výboru za E, tieto pozmenujúce a doplňujúce návrhy, e, e, ktoré sa týkajú navýšenia finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na zaistenie rastu pracovných miest a mikropodnikov. Máme niekoľko pripomienok ku konkrétnym návrhom, konkrétne 62 E, zvýšenie e, e, fondov pre rozvinutejšie oblasti ESF. Mm, tá suma ide ďaleko za rámec toho, čo komisia predpokladala. A, a na základe našich skúseností z minulosti a predpovedí prognoz členských štátov sme e, predpokladali, že bude 900 miliónov na konci e, roku 2016 neuhradených, nevyplatených e, fondov. To je to maximum, ktoré teda na budúci rok môže komisia uhradiť. Iniciatíva pre zamestnanosť mladých tu veľmi podporujeme na stanovisko zelených. Súčasné rozpočtové prostriedky pre túto iniciatívu v sú, sú 3,5 e, e, miliardy. takže návrh na zvýšenie o 3,5 e, miliardy v vo viazaných prostriedkoch by vyšlo ďaleko nad rámec možnosti komisia by to zaplatiť nemohla. Maximum, ktoré môžeme zaplatiť, po realokácii e, e, rozpočtu v roku 2016 sú 2 miliardy e, s tými viazanými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. 3,5 miliardy by vyžadovalo zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov. Potom 62.07. Tento návrh navrhuje e, e, e, riešiť financovanie informačných a školiacich aktivít pre zamestnancov a to ide to vyplýva z, z rozpočtu pre roku 2015, ktorý ten súčasný rozpočet je dostatočný ten rozpočet z roku 2015 bol veľmi konzervatívny a realizácia e, za minulý rok je najlepším indikátorom skutočných potrieb, e, na, pokiaľ ide o podporu organizácií zamestnancov. E, realizácia rozpočtu v roku 2014 bolo 70 miliónov a v roku 2015-16,7 e, miliónu. Takže myslím, že odhady komisie sa oveľa viac blížia skutočným potrebám aj na základe skúseností s realizáciou rozpočtu v minulosti. 6208. E, tento e, návrh sa týka mikrofinancovania sociálneho podnikania. Tu máme veľké pochybnosti, či to nejde za rámec pôsobnosti súčasného právneho základu. E, e, odkazujem sa tu na nariadenie 1296-2015, konkrétne článok 27 tu sa hovorí o tom, čo možno financovať v rámci mikrofinancovania ehm, týchto ehm, podnikateľských aktivít sociálneho rozmer, so sociálnym rozmerom. No a tu nenachádzame aktivity na, te, na technickú podporu pre poberateľov. E, ten, to súčasné znenie článku e, zakotvuje len podporu pre administráciu pre, e, zakotvuje len inštitucionálnu e, podporu pre poskytovateľov, mikro, pre poskytovateľov mikrokreditov, nie pre e, tých beneficientov. Takže to, ten váš návrh by sa nedal prijať bez zmeny právneho základu a zmeny rozpočtovej politiky. Potom ďalší článok stanovuje, že stanovuje financovanie podľa jednotlivých voz e, a tam je určitá, e, takisto tam sú definované e, položky pre sociálne podnikanie a my pochybujeme o tom, my sme toho názoru, že ten návrh, ktorý sa tohto týka, ide za rámec posobnosti tohto článku a že nezodpovedá v podstate tým jednotlivým položkám podľa právneho základu potom 62.13 eh, eh, Európsky EGF a eh, pokiaľ ide o tie rozpočtové, viazané rozpočtové prostriedky 13 miliónov v návrhu komisie pre rozpočet, tak my sa domnievame, že ten E, že tá suma sa blíži tým 15 miliónom, ktoré navrhujete vo vašom pozmeňujúcom návrhu, ale a e, e, rozpočtový orgán hlasuje každý rok o novom rozpočte a máme potom samozrejme k dispozícii aj určité finančné prostriedky z toho, čo sa nevyužilo v predchádzajúcom období Takže v roku 2016 budeme mať približne 13 miliónov e, k dispozícii, pokiaľ ide o viazané e, e, rozpočtové prostriedky a, a ten rozpočet 15 miliónov plus 30 miliónov z tých prisúdených príjmov, to by bolo predsa len príliš veľa. Ďakujem vám. Ďakujem. Ďakujem. Takže teraz, kto sa chce prihlásiť do diskusie? Pokiaľ nikto, tak chcem povedať, že 20. júla o 12. vyprší lehota na rozpočtové pozmeňujúce návrhy. V septembri, 3. septembra sa bude hlasovať vo výbore a potom to pôjde 28. oktobra na plenárku a 23. až 26. novembra. Dobre, takže to bolo k tomuto bodu. Ďalej, bod 11. Európsky semestr pre koordináciu hospodárskych politík, plnenie priorit na rok 2015. Spravodajcom je kolega Sergio Gutierrez Prieto. Je tu? Je tu. Takže až slovo ďakujem. Predseda. Nuž. Toto stanovisko je teraz práve zboru EKON podľa článku 54 rokovacieho poriadku. Viete, že toto je druhý krok v rámci nášho parlamentu, teda nášho výboru európskom semestri. Ide nám teda o e, špecifické odporúčania komisie podľa jednotlivých členských štátov. Máme tam naplánované reformy, chceme zasiahnuť stabilitu a konvergenciu. Takže na úvod by som chcel teda hovoriť o poslednom bode správy, Tady sa hovorí o demokratickej legitimite. Pretože Európsky parlament sa vyjadrí alebo špecifických odporúčaní podľa členských štátov, vtedy, keď vlastne tieto odporúčania už budú odsúhlasené na rade. Takže v podstate nemôžeme už nič ovplyvniť. Nemôžeme nič rozhodnúť, ani sa vyjadriť k tým odporúčaniam, ani vôbec ich nejakým spôsobom zmeniť a maximálne sa chceme teda posnažiť, aby tie budúč, budúce odporúčania trochu zapojili aj náš parlament. Za posledné 4 roky sa nám bohužiaľ som to aspekte podarilo dosiahnuť veľa. Ďalej, súčasťou demokratické legitimity sú ďalšie body, ktoré treba spomenúť v tomto, v tomto texte. Čo sa týka eh, štátnych eh, reforiem, tak v podstate tam máme také E, také zmluvy medzi štátnymi vládami a európskymi inštitúciami, ale bohužiaľ niektoré z tých plánov vôbec neboli prediskutované v parlamentoch a taktiež e, so sociálnymi partnermi. Takže musíme zaviesť určité pravidla do európskeho semestra, len tak orientačne a potom sa to stane pravidlom. Takže toto si myslím, že je znepokojúce, aby rok po roku v podstate tam e, táto legitimita nie je splnená na všetkých úrovniach. Ani, teda čo sa týka členských štátov, čo sa týka nejakých e, rôznych účastníkov procesu e, národných parlamentov, ani čo sa teda týka Európskeho parlamentu. Čo sa týka obsahu, nuž je treba povedať, že celkovo semester Mm, vyzeral, že bude ináč. mal tam byť daňová zodpovednosť, investície, štrukturálne reformy, ktoré budú kompatibilné s rastom. To aspoň teraz znelo ináč, to, čo nám, ako, keď nám to pred 4-5 rokmi predstavila Barosová komisia. No ale táto nová pesnička, takzvané, to analizuje krajinu pokrajine, krajine, sa to prispôsobiť e, štátnym e, alebo vnútroštátnym reformám, ale potom sú tam v podstate úplne iné podmienky. Sú tam obrovské rozdiely vo všetkých aspektoch. Máme tam napríklad potenciál hospodárskeho rastu, čo sa týka nezamestnanosti, chudoby a tak ďalej. Takže je treba prestať používať nejaký univerzálny model pre všetkých. To, čo funguje na severe, nebude fungovať napríklad na východe alebo na juhu. Je to nemožné vytvoriť nejaký spoločný model, ktorý by všetky vyhoval. Takže je treba to trochu e, zdetailniť. Samozrejme, máme spoločný menovateľ, všetci potrebujeme investície, všetci potrebujeme lepšiu daňovú zodpovednosť, väčšiu flexibilitu pre podporu rastu. Všetci potrebujú štrukturálne reformy, aby sme podporovali rast. Ale Nemôžeme vytvoriť nejaký, e, nejakú univerzálnu sadu nástrojov, tak aby to bolo univerzálne platné pre všetky, pretože každá členská krajina má absolútne odlišné podmienky a treba k tomu pristupovať odlišným spôsobom. No a preto čo sa týka týchto odporúčaní špecifických poradných členských štátov, nie je tam žiadna e, konkrétna stratégia, ktorá by mala znižovať rozdiely medzi členskými štátmi. Bohužiaľ, nie je to tam. Hovoril o tom Medzinárodný menový fond, publikovali pred tromi týždňami nejakú správu, taktiež e, OECD, aj Európska komisia. Všetci konštatovali, že medzi členskými štátmi sú obrovské rozdiely, taktiež medzi pracujúcimi občanmi na e, pracovnom trhu a taktiež medzi ľuďmi, ktorí teda momentálne nie sú aktívni na pracovnom trhu, taktiež je tam aspekt sociálneho vylúčenia, Sam tam rozdiely. Takže je treba vytvoriť nejaký konkrétny plán, konkrétne kroky, opatrenia, tieto, tieto nejaké hodnotia podľa členských štátov, tie by všetky by sme mali pretaviť spoločný plán, ktorý budeme bojovať proti týmto rozdielom a nerovnostiam. No a tento text sa v podstate o to snaží, samozrejme to len stanovisko a sme obmedzení tým miestom, ktoré máme k dispozícii. Máme ale v podstate dve strany na naše stanovisko a naozaj tam tri konkrétne body. Spoločným e, menovateľom je teda znižiť tie nerovnosti, tie rozdiely. Poprvé, hovoríme o daňovej zodpovednosti, že si myslíme, že Európska komisia po tom, čo predstavila zrevidovaný pakt rastu a stability, že toto prepracovanie potom nie je pretavené do tých špecifických odporúčaní pre jednotlivé členské štáty, takže treba riešiť, je treba tam vložiť túto flexibilitu, aby to prispelo k rastu a narastu zamestnanosti a taktiež poskytnúť e, riešenie jednotlivým členským štátom, čo týka súkromných dlhov, napríklad malých stredných podnikov alebo konkrétnych domácností. Taktiež je treba riešiť e, ľudí, ktorí sú potom vysťahovávaní na základe nejakého hypotečného dlhu. Sú to rôzne rodiny, ktoré majú teda obrovské problémy špecificky taktiež hovoríme o tom, že je treba reformovať tú myšlienku reformy. Teraz znovu koncipovať e, pracovné reformy. Chápeme pracovná reforma, čo to znamená. Ale potrebujeme pracovné reformy, ktoré v podstate prispejú k menšej miere rozdrobenosti pracovného trhu, Napríklad skoro 90 pracovných kontraktov v súčasnosti v EÚ sú e, kon, e, kontrakty v podstate na dobu určitú. A taktiež tu máme rozdiely medzi e, zmluvami žien a mužov a potom mladých ľudí a teraz starších, skúsenejších musíme dosiahnuť, aby produktivita a konkurenceschopnosť boli kompatibilní. Musíme zaručiť slušné platy, taktiež je potreba zladiť tú flexibilitu s bezpečnosťou. Predovšetkým teda tie e, slušné platy. Toto je veľký problém v rámci EÚ. Plat. To je niečo, čo samozrejme to môže zaručiť dôstojnosť e, života ľudí, bude mať teda dôstojnú prácu, dôstojný plat, to je dôležité v Európskej únii, no ale e, zamestnanie to nie je len právo, je to v podstate taká pupočná šnúra, ktorá spája občana so spoločnosťou, to zamestnanie. Takže je treba zaručiť slušné platy. Podľa Eurostatu e, viac e, než 10 ľudí žije pod prahom chudoby a myslím si, že toto je problém európskeho sociálneho modelu, len vnútroštátny problém. Takže trochu ma znepokojí, že Európska komisia kritizovala devalváciu e, platov, ale naďalej odporúčajú e, teda v podstate moderáciu plata alebo prispôsobovanie a myslia si, že je tu problém, pokiaľ tie platy narastajú príliš, že predsa treba zaručiť, aby ľudia mohli viesť dôstojný život. Takže nezamestnanosť tá je e, celkom vysoká, bohužiaľ, no ale tým, že narastá dlhodobá nezamestnanosť a tým, že potom teda narastá miera e, sociálnej podpory, a zároveň e, je treba znižovať sociálne výdavky, tak e, potom narastá počet ľudí, ktorí nemajú zamestnanie, nemajú plat a zároveň nemajú ani podporu nezamestnanosti. A taktiež toto prispieva k narastaniu miery chudoby a sociálneho vylúčenia v Európe. Je treba využiť režimy v podstate minimálneho príjmu, to by spadalo do pravomocí členských štátov, ale my pokiaľ nesme schopní zaručiť vyplácanie dávok v nezamestnanosti, e, tak je treba zaručiť aspoň pre ľudí, ktorí majú deti ale, alebo iné zverené osoby na starosti. Ďalej, tu máme napríklad dôchodky a zdravotníctvo. Myslím si, že daňová zodpovednosť musí ísť ruka v ruke so sociálnou zodpovednosťou a nových členských štátov EÚ táto sociálna zodpovednosť často tá bola podkopaná tým, že tam došlo k brutálnym škrtom, mm, čo sa týka výdavkov na vzdelávanie, na dôchodky, na podpory nezamestnanosti. A myslím si, že v tejto chvíli, keď Európa by, Európa by mohla začať makroekonomický ráz, potrebujeme zaručiť, že tento rast nepôjde len krok za krokom veľmi pomaly, ale že budeme podporať podporovať európske rodiny, ktoré boli veľmi zasiahnuté krízou. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem. No a ja sa chcem opýtať, aby sme to nepopletli. Povedali ste, že 90 pracovných zmluv v EÚ sú zmluvami na dobu určitú. Ja sa obávam, že to ste sa si preriekli. 19 alebo 90 novo uzavretých zmluv tie sú dočasné. Dobre. Takže za EPP Sofia Ribeiro. Ďakujem, pán predseda. Kolegovi Sergiovi Gutierrez, preto chcem pogratulovať k tejto práci. EPP samozrejme takisto predloží pozmeňujúce návrhy a určite si budeme dobre rozumieť, ako už aj predtým, a že to e, bude menej pohnuté rokovania než pri rokovaní o európskom semestri. Ale teraz taký kontext. E, v marci výbor e, vypracoval ambicióznu správu, ktorá sa týkala štruktúrálnych reforiem a Eh, rozpočtových politík a politík zamestnanosti. A to boli vlastne také piliare pre konkrétne odporúčania. Tak toto bolo. A tie jednotlivé eh, eh, usmernenia v stanovisku našeho výboru poukazovali na potrebu posilniť udržateľný rozvoj prostredníctvom tých jednotlivých pilierov. A v našom stanovisku pre EKON by to takisto malo byť e, zahrnuté základné princípy. E, treba e, jednak zúrazniť, že nemožno pripustiť, aby hospodárska menová únia spochybňovala sociálnu súdržnosť. Treba vytvá, vy, vynakladať snahu na e, začlenenie mladých ľudí a ďalších e, zraniteľných a znevýhodnených skupín ľudí vrátane žien. Treba sa vyrovnať takisto aj s veľkou výzvou, e, ktorú predstavujú systémy sociálneho zabezpečenia a ten solidárny princíp z týchto systémov najmä s ohľadom na budúce generácie. Potom je tu otázka minimálneho platu v jednotlivých členských štátoch. Ten by mal zodpovedať konkurencie schopnosti jednotlivých štátov, ale musí tam byť zachovaný aj princíp subsidiarity a udržateľnosti a treba takisto znížiť daňové zaťaženie práce v jednotlivých členských štátoch podporiť začlenenie parlament, národných parlamentov, sociálnych partnerov a zabezpečiť sociálny dialog, ktorý je veľmi dôležitý a samozrejme vždy trvať na transparentnosti. Napokon sa treba zamerať na tie najdôležitejšie reformy pre Európsku úniu. Aj náš výbor potvrdil, že niektoré z oblastí z minulého roka boli e, zahrnuté aj do e, cieľov na tento rok. Nemali by sme teda strácať čas a treba zohľadniť aj e, to, že Európska únia by nemala ísť za rámec svojich kompetencií v oblasti sociálnych a pracovných otázok a napokon ešte e, e, smerom k pani komisárke Tyson e, chcem odporučiť, aby skutočne sa riešila nezamestnanosť. 23 miliónov nezamestnaných je to číslo, o ktorom hovoríme. Takže dúfam, že tento dokument skutočne e, pokrýva e, všetky e, tie problémy, ktorými sa my intenzívne zaoberáme. Ďakujem za EKR, pani McIntyre. Uh, thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať spravodajkyni spravodajcovi pardon, za e, prácu na tomto stanovisku a e, na prvý pohľad už e, by som povedala, že sa Sergio, Sergio snažil nájsť spoločný, spoločnú pôdu v otázkach, na ktorých sme sa minulý rok nevedeli zhodnúť a že zohľadňuje prácu rôznych skupín. Takže toto veľmi oceňujem, túto snahu pochopiť stanoviska niektorých z nás Oceňujem, že sa to snaží urobiť práve v tejto správe. Začia, začíname teda ten rok veľmi ten, e, začíname teda veľmi, na veľmi solidnom základe. Situácia pochopiteľne je v jednotlivých členských štátoch odlišná, pokiaľ ide o e, reformy a mieru nezamestnanosti. Vítam že sa v texte hovorí aj o potrebe zreformovať e, pracovné <laughs> trhy a e, súhlasím, že e, členské štáty musia nastoliť rovnováhu, pokiaľ ide o reformy. Na niektorých veciach asi sa bude ťažko hľadať kompromis. Mám určité problémy, najmä v odseku 6. Tam je taký, také E, veľmi e, jemné spojenie medzi e, neistou, neistými pracovnými zmluvami a pracovnými zmluvami na dobu určitú. Toto to sú veci, ktoré nemôžno zamieňať. Samozrejme, je to súčasťou širšej rozpravy, ktorá sa tu koná ale treba uznať e, aj to, že tieto neštandardné formy zamestnanosti e, predstavujú veľa výhod pre pracovníkov, ktorí nechcú jednoducho e, pracovný, pracovné zmluvy na plný pracovný úvezok a tým pádom sa aj zvyšujú percentá zamestnaných ľudí zo skupín, ktoré by v opačnom prípade boli z toho pracovného procesu vylúčené. Veľa ľudí v mojej krajine napríklad chce mať len zamestnanie na dobu na, na čiastočný pracovný úvezok a, um, alebo na dobu určitú. Samozrejme, je tu otázka e, právomocí e, tohto výboru a preto by sme radšej sa neodkazovali na tie daňové systémy a podobne, alebo napríklad na e, automatické stabilizátory Európskej únie. E, v každom prípade si však myslím, že e, je to dobrý text, ktorý umožňuje konštruktívne zmeny a doplnenia a teším sa na ďalšiu spoluprácu s so spravodajcom aj s tieňovými spravodajcami v nasledujúcich týždňoch. Dank. Ďakujem pekne. Mariana Harkin Zalde. Thank you. Ďakujem. A ďakujem Sergiovi za jeho správu. To je po druhý alebo po tretí krát, čo e, spolupracujeme na AGS a myslím, že skutočne ste urobili veľa preto, aby ste predložili návrh, ktorý by mm, mohol samozrejme nie byť pre všetkých úplne priateľný, ale e, ktorý odráža do značnej miery veľa myšlienok, e, ktoré e, sú tu v rôznych skupinách, politických skupinách v parlamente. Pre nás tým pádom bude ďalšia práca ľahká, takisto sa nám bude lepšie hľadať spoločná pôda. Andreas už niečo povedal, ja na to nadviažem. Aj komisia hovorí, že by sa e, daňové politiky mali odlišovať podľa situácie v jednotlivých krajinách. Niekedy mám pocit, že niečo sa e, tvrdí e, v dokumentoch a potom, keď príde na CSR v jednotlivých členských štátoch, tak je to už iné vzhľadom na odlišnú realitu. Hovoríte, že by sa malo členským štátom e, vytvoriť väčšie miesto na manevrovanie v oblasti e, daňovej záťaže, e, napríklad v oblasti produktívnych investícií, a to si myslím, že je pravda, je to dôležitý bod a treba pritom zároveň riešiť aj to, ako môžu postupovať tí, ktorí nemajú taký ten fiskálny priestor alebo daňový priestor Ehm, toto takisto treba riešiť. V dokumente sa takisto hovorím, že, hovorí, že e, krízy sú cyklickej povahy a preto e, treba e, reinvestovať znova a treba zohľadňovať aj dopyt a ponuku. Samozrejme, to sú veci, ktoré niekedy možno podporujeme, pardon, podceňujeme E, potom sú tu odporúčania ohľadom súkromných úverov, dlhov a, a otázky e, vysťahovania rodín z obydlí a podobne. Toto sú, situá- to sú, to sú veci, ktoré sa ale odohrávajú rôzne v rôznych členských štátoch a to treba zohľadniť. A e, určite by to takisto už bolo aj za rámcom právomoci únie. Hoci dúfam, že sa nám aj v tomto prípade nájde, podarí nájsť nejaké, nejakú spoločnú e, pôdu, a nejakú zhodu. E, samozrejme, in, rýchle investície, investície do pracovných miest, sociálne investície, to je dôležité. My sme dnes e, mali správu o sociálnom hospodárstve. Je to ale nedostatočne sa, ešte stále sa nedostatočne e, uznáva a zdôrazňuje rola sociálneho podnikania pre rast hospodárstva. Takže vy ste upozornili na potrebu rovnováhy medzi e, pružnosťou a bezpečnosťou. To je veľmi e, skutočne na mieste. V minulosti sme to mali na programe, ale zdá sa, že sa to z programu skon, stratilo už to e, viac e, nepočuť e, tu v parlamente a je to podľa mňa škoda. Mnoho zamestnancov napríklad prichádza určité zamestnanecké výhody, keď prídu o jedno miesto a, a na, kým si nájdu inú. A, takže e, potom hovoríte o, o zvyšujúcej sa neistote pracovných miest. Ja určite súhlasím e, s tým, ale čo povedala kolegyňa, že e, sú takí, ktorí chcú mať e, prácu na dobu určitú alebo na čiastočný pracovný úvezok. Ale keď sa pozrieme na ten obrázok ako celok, tak by som povedala, že nemáme dostatok informácií, aby sme to mohli zodpovedne vyhodnotiť. Um, takže je nepochybne pravdou, že počet e, zamestnaní na čiastočný úvezok narastá vyše 90 pri nových pracovných zmluvách ste hovorili. Ja by som rada vedela, z akého zdroja ste čerpali, aby som si vedela vytvoriť lepší obrázok o situácii. Veľa e, takýchto um, e, úväzkov na čiastočný úväzok, e, teda takýchto zamestnaní na čiastočný úväzok e, e, si ľudia E, vyberajú dobrovoľne, ale v, mnoho, v mnohých prípadoch to tak nie je. Je to nutnosť. Takže samozrejme my potrebujeme mať e, dostatok informácií, aby sme si vytvorili e, jasnú predstavu a potom na základe toho mohli predložiť nejaký dobre fundovaný materiál. V opačnom prípade by tá naša argumentácia stála na vode. Takže treba mať dobré informácie a ja dúfam, že aj sama sa dostanem k nejakým informáciám, kým túto správu dopracujeme. Vítame vašu výzvu na to, aby e, sa skutočne, e, aby mali ľudia prístup k slušným pracovným e, miestam, tak ako to definuje ILO. A pretože ak sa toto nepodarí, tak potom všetká práca, ktorú tu robíme my vo výbore, bude na nič nám sa my sa snažíme zabezpečiť to, aby každý, všetky návrhy, alebo akýkoľvek, nech už ten návrh bude mať akúkoľvek podobu, aby sa uberal týmto smerom. Um, pokiaľ ide o ten odkaz na správu UMF, tu som si ešte neprečítal, ale určite si ju prečítam. Súhlasím však Satio, že e, zdanenie to je kompetencii členských štátov a členské štáty majú mať manevrovací priestor na tom, aby e, povedzme zmierňovali dopad e, úsporných opatrení na svojich občanov práve prostredníctvom daňovej politiky. No a napokon ešte chcem povedať jedno. Myslím, že by sme tam mali jednu až dve veci pridať e, regulačný rámec Európskej únie by mal podporovať pracovné miesta a investície alebo právny rámec. A e, pri e, ďalšom, e, ďalšej práci na týchto predpisoch by sa malo práve vyhodnocovať, aký to má, aké to má dôsledky práve na oblasť zamestnanosti. A nejde tu len o politický aspekt. Máme predsa povinnosť Um, uh, voči našim občanom, takisto uh, preukázať prostredníctvom posúdenia, posúdení vplyvu uh, tých jednotlivých rozhodnotí, že tá naša práca je skutočne fundovaná a že vedie ku konkrétnym výsledkom. A samozrejme tu ide aj o e, začlenenie e, sociálnych partnerov do všetkých týchto aktivít. Ja sa teším na ďalšiu spoluprácu so všetkými kolegami a dúfam, že vypracujeme e, dobre fundovaný dokument e, ktorý takisto, e, za ktorým bude stať skutočne silná argumentácia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz Monika Vanáv sa zelených, ale zdá sa, že tu nie je, ale Jean Lambert ju myslím, že e, zaskočí. Uh, thank you, President. And... Uh, Ďakujem, pán predseda. E, ja som mal byť na tom istom zasadnutí e, s tieňových spravodajcov ako kolegyňa, takže nebude môcť zostať e, až do konca tejto diskusie, za to sa všetkým ospravedlňujem. E, my súhlasíme s tým, že e, správa pána Prieta je veľmi dobrým základom. Hovorí sa o potrebe posilniť demokratickú legitimitu celého tohto procesu. Niektoré z udalostí tento týždeň ukázali, že demokracia bola do značnej miery spochybnená. Treba ju teda e, všemi, všetkými spôsobmi posilňovať. Súhlasím aj e, s celým radom pripomienok ohľadom toho, ako používame ten termín e, neistý, precarious v týchto materiáloch. Či to znamená, že to je náhodná práca alebo čokoľvek iného, či to podstate ľudí skôr nevylučuje z toho pracovného a sociálneho e, kontextu, e, než aby ich to e, začlenovalo. Ja súhlasím, že tam treba pridať pripomienky. Veľmi oceňujem aj objasnenie spravodajcu oceku, pokiaľ ide ocek 2. Čo to znamená v prípade tých súkromných dlhov, či sú to E, dlhy e, voči nejakým e, forma, firmám alebo jednotlivcom, lebo otázka osobného zadlženia sa dnes vníma ako nebezpečný prvok pre hospodárstvo ako celok a máme ľudí, ktorí skutočne nie sú schopní vyžiť z peňazí, ktoré majú do konca mesiaca, z peňazí, ktoré si vyberú z kreditnej karty a e, potom sa na to nabalujú rôzne kriminálne aktivity e, v zdanlivej snahe pomôcť. Takže o tom sa tu hovorí, ale treba to objasniť a otázka toho, ako to súvisí s e, bytmi, s bývaním týchto ľudí a s tým súvisiaca otázka, či ide o, o, o hlavné miesto, hlavné bydlisko ľudí alebo obvyklé bydlisko a podobne. To je takisto dôležité. Potom otázka e, cieľov boja proti chudobe. E, tie by sme určite nemali e, nechávať bokom ale treba pritom zohľadniť stále narastajúcu nerovnosť, ktorá môže vytvárať bariéry v spoločnosti. Otázka prístupu e, k tým základným e, životným potrebám a, a špecifika jednotlivých krajín, to, to je samozrejme dôležité. E, otázka napríklad práve bývania vyvstala v celom Rade e, členských štátov e, Takže moja e, krajina nie je jediná, ktorá sa objavila práve v správe komisie v súvislosti práve s podmienkami e, bývania ľudí, e, fluktuácia v Londýne napríklad 25%, každý mesi, 25%, e, to znamená, že sa ľudia musia v priebehu niekoľkých mesiacov opakovane stiahovať, to pochopiteľne veľmi negatívne ovplyvňuje ich životy. Treba teda sa pýtať aj na to, čo sa deje napríklad s právom ľudí na zdravotnú starostlivosť a podobne, lebo mnoho ľudí e, prichádza práve aj o toto e, zdravotné e, poistenie, takže nemajú prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Aj toto je potrebné analyzovať s základom oživenia musí byť zdravý systém sociálneho zabezpečenia. Takže my, sa, my sme e, sa na to zameriavali už aj za e, minulého parlamentu a toto sa v rámci výskumu a to sa nezmenilo. E, samozrejme, toto e, všetko a takisto schopnosť krajín oživiť hospodárstvo e, má bezprostrednú väzbu na otázky dôstojnosti ľudí. Je veľmi dôležité, aby tu bol e, e, ako pevný základ tohto všetkého, e, aby to bolo sociálne partnerstvo. Investície a vytváranie pracovných miest, samozrejme to je takisto dôležité, ale moja skupina prispeje ešte aj e, tým, že e, sa budeme snažiť trošku zosúľadiť aj tento materiál so špecifickými odporúčaniami v oblasti zamestnanosti v jednotlivých krajinách, tak aby to bolo e, v celom priereze koherentné. Potom sú tu daňové politiky, fiskálne politiky a ten potrebný priestor, ktoré by štáty, ktorý by štáty mali mať. Diskutuje sa tu o tom, do akej miery by sa to tu malo uvádzať. Malo by sa to tu uvádzať e, z toho sociálneho hľadiska, e, najmä v súvislosti s regresívnym zdanením, lebo to má, s progresívnym zdanením, pardon, to má totiž samozrejme vplyv na sociálne postavenie ľudí. Ďakujem pekne. Laura Adžia by sa mala vyjadriť, ale už je tiež na inej schôdzi tieňových spravodajcov za ENF, teda pani Picoto. Nech sa páči. Grazie. E- ďakujem. A ďakujem spravodajcovi. Ja Súhlasím s niektorými e, skutočnosťami v, tom, tejto, v tejto správe, ale e, podľa môjho názoru je, je predsa len e, nie až tak úplne nestranná, pretože ja som z Talianska, u nás je miera nezamestnanosti veľmi vysoká, 13%, to je aj v oblasti Ehm, nezamestnanosti mladých e, sa v podstate za posledných 7 rokov zvýšila nezamestnanosť mladých e, dvakrát. Ehm, ten, táto, táto správa e, nepoukazuje na základný, základný problém a to je rozdiel v e, cene e, práce v jednotlivých krajinách e, Európskej únie a v rámci jednotného vnútorného trhu. Mm, ak nebudeme riešiť túto tému, tak nebudeme schopní ani riešiť problém nekalej konkurencie a aj vlastne problém nezamestnanosti v niektorých našich krajinách. Ja chcem uvieť niekoľko konkrétnych príkladov. Ja som z Veneta, to je sever Talianska. A máme tam veľmi aktuálny problém v eh, automobilovej doprave. Niektorí, eh, niektoré prepravné firmy u nás už museli vlastne prestať eh, podnikať v dôsledku konkurencie firiem z východnej Európy E, tieto firmy nedodržiavajú e, pravidlá, e, to znamená, že napríklad nedodržiavajú povinné intervaly a prestávky a podobne. No, takže buď sú tie pravidlá rovnaké pre všetkých, aj na fiskálnej úrovni a na ďalšej, alebo jednoducho ten problém nebudeme schopní e, riešiť. Naši podnikatelia e, napríklad v, tom, v tejto oblasti e, nepríjmajú nových zamestnancov, lebo vedia, že o tisíc kilometrov niekde ďalej neplatia tie isté pravidlá a že tam prosto je to lacnejšie. Táto, tento výbor aj Európsky parlament by mali mať odvahu. Nemali by sme e, tu len e, e, viesť plané reči, lebo o budúcnosti nás, našich ľudí, nerozhodujeme my, rozhoduje o nej niekoľko, pár ľudí v podstate. Pozrime sa na Grécko, 11 miliónov gréckých občanov. E, v podstate v priebehu týchto dní sa Európa mení a mení sa aj prístup, ktorý máme k Európe. A e, v tom, tejto správe sa nehovorí ani o ďalšom e, zásadnom probléme. A to je problém pristahovalectva. Tisíc migrantov denne dorazí k talianským brehom. To je sociálny problém, ktorý sa neskôr stáva problémom pre našich občanov. A aj včera napríklad e, niekoľko migrantov zablokovalo e, cestu e, v jednej lokalite výletnej a v podstate zabránili mnohým našim podnikateľom robiť svoju prácu. A my musíme mať odvahu e, čeliť týmto témam, lebo ak to neurobíme, tak tie problémy nevyriešime. Ja osobne už som unavená z toho, že stále e, vysielame od, odporúčania a, a, e, a pozvania komisii. Ale veď my sme predsa ten príslušný výbor, my sme parlament, e, Európsky parlament. Je na nás, aby sme urobili zásadné kroky, revolučné kroky v Európe, lebo v opačnom prípade to bude znamenať koniec Európy. My predsa máme tú silu, máme mandát našich občanov a ja dúfam, že v nasledujúcich mesiacoch bude tento výbor e, pracovať v tomto duchu, to znamená pracovať pre dobro našich občanov, pre, do, pre budúcnosť preto, aby o budúcnosti našich občanov nerozhodovala trojka alebo niekto iný, ale my. Ďakujem. Ďakujem pekne. Najskôr pani Jazloviecka a potom ďalší rečníci. Ďakujem, pani przewodniczący. Ja chciałam przyłączyć Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem pripojiť k tým, ktorí blahoželali Sergiovi k tejto správe. Ja súhlasím s tým, čo je v bode 4, kde Sergio jasne hovorí, že členské krajiny v rámci reforiem trhu práce nezaručili potrebnú rovnováhu medzi flexibilitou a bezpečnosťou. A chcem pripomenúť to, čo povedala Marian Harkin, že počas predchádzajúceho volebného obdobia sme často hovorili o flexi bezpečnosti, teraz sa trošku e, na tento výraz zabudlo. Ja myslím, Marian, že by sme asi mali zmeniť terminológiu a hovoriť o bezpečnej flexibilite, secure flexibility, aby sa opäť kládol dôraz na bezpečnosť, myslím že by sme mali dbať na to, aby členské krajiny mysleli na bezpečnosť pri flexibilite. Samozrejme, flexibilitu podniky potrebujú, ale podniky musia pochopiť, že pracovníci zase potrebujú bezpečnosť. Spravodajca má pravdu, keď hovorí, že je veľa e, rozdielov medzi minimálnym platom v rôznych členských krajinách. Uvádza sa príklad Bulharska a Luxemburska, naozaj hovorí sám za seba. Myslím, že by sme si to mali naozaj zanalizovať do hĺbky, ale aj doplniť a zamerať sa aj na kúpyschopnosť. Myslím, že by sme mali hovoriť aj o e, kúpyschopnosti, keď hovoríme o rozdieloch medzi členskými krajinami. To by e, naozaj e, vypovedalo o situácii v EÚ a možno, že by sa e, ukludnila aj diskusia na našom výbore. Ja nesúhlasím, ale s bodom 7, kde sa hovorí, kde sa hovorí o politike odmeňovania, o vyšších daniach. My si niekedy hovoríme, že treba práve že prácu zdaňovať menej a myslím, že v tejto správe by sme mali sa prikloniť k takejto línii. Úplne súhlasím e, e, so spravodajkyňou, čo sa týka rovnováhy medzi sociálnym zabezpečením a mm, stimulmi na hľadanie práce. Ja som za všetky nástroje, ktoré e, umožňujú hľadanie práce, hlavne v prípade mladých absolventov, ktorí hľadajú prvé zamestnanie viackrát v mojom pracovnom živote, ale aj mm, pozorovaním ostatných vidím, že mm, práca mladých, aj menej mladých, je niečo veľmi dôležité a mali by sme to zdôrazniť. Ja si myslím, že by bolo dobre motivovať ľudí k tomu, aby si hľadali prácu a nie len ich za nehľadanie sankcionovanie. Potom bod 13, tu spravodajca hovorí o e, reforme systémov dôchodkového zabezpečenia na zaručenie ich udržateľnosti. A ja by som doplnila aj stability, pretože častokrát, keď hovoríme o reformách dôchodkov, tak hovoríme o udržateľnosti, platnosti a stabilite. Ďakujem pekne. Teraz e, kolega Kalvy. Gracias, señor presidente. Ďakujem za slovo. Ako, keďže už sa tu veľa, veľa povedal, tak budem stručný, že neskoro. Takže chcem mu pochváliť kolegu Španiela za skvelú prácu. Takže chcem pripomenúť, že hovoríme o európskom semestri. Nebudem e, hovoriť o novej Európe, dobrej Európe, o návrhu pána Holanda, samozrejme to zaujíma, ale myslím si, že to by bol príliš veľká zaťaž pre kolegu Serchia. Takže, Európsky semester má štyri ciele. hospodárska stabilita, štruktúrálne reformy, e, hospodárske stabilita, e, podpora zamestnanosti. Myslím si, že toto je skvelý text, ktorý hovorí o zásadných témach. A chcem podať pár vecí. Možno to pomôže. Myslím si, že potom to sa môže zväčšiť koncenzus v našom parlamente. Všeobecný, taký kritický, vyčítavý tón ohľadom toho, čo sa stalo. Myslím si, že to by sa mohlo trochu moderovať. Stále sa hovorí, je to škoda, je to škoda, je to škoda. Nie alebo je to polutovania hodné. Nie, to je trochu ideologické. Dá sa povedať napríklad, nepodarilo sa dosiahnuť toto a toto a toto, sú tak nedostatky v týchto aspektoch a tak ďalej. Takže skôr zvoli taký tón, aby sme sa to snažili e, zlepšiť. No, čo týka tohto dokumentu, tak je pravda, že pravdepodobne teraz sme v takom zlomovom bode podstate máme tu veľké obete, či už teda dobré alebo zlé politiky určite priniesli určité obete. No a vyzerá to tak, že sa tam začal hovoriť o konkrétnych číslach z makroekonomického pohľadu, že tie čísla sú teraz trošku pozitívnejšie. To môže podporovať tú myšlienku, začať riešiť súkromné dlhy ktoré zaťažujú životy občanov. Už sme vyriešili ten bankový dlh a teraz sa pozrieť na dlhy domácnosti. Ďalej, nerovnosti. Zabrať sa nerovnosti. Samozrejme, teraz je tá správna chvíľa spomenúť si, že hospodárstvo vždy musí ísť e, v podstate v službách občanov. Samozrejme, sú tu určité obete, to je treba, ale je treba urobiť určité zmeny. No a len taký jeden nápad. To, čo hovorí MMF a to, čo hovorí OECD ohľadom nerovností, tak to je veľmi dôležité. Avšak pozor, to dôležité, alebo najdôležitejšie je to, že sa dostávame do chvíle, keď dynamika týchto nerovností v podstate obmedzuje a v podstate dusí hospodársky rast a to je to vážne, to je tá vážna vec. Na to sa musíme pozrieť je to pre nás také vážne, že prídeme s otázkou na ústne zodpovedanie na túto tému. Je to tak, pretože tie nerovnosti sú, sú vážne. Má to sociálne dopady, ale taktiež vážne hospodárske dopady. Takže bojovať proti nerovnostiam pomocou nejakých daňových politík. Máme tu, toto v podstate prispeje k stabilite Potrebujeme investičnú politiku, redistribúcie. Nejde tu ani tak o pracovný trh. Pracovný trh, je to, to je miesto, kde má menší dopad. Ja si myslím, že by sme sa mali zaoberať rozdielmi, nerovnosťami e, v súvislosti so sociálnymi so sociálnym platom. To je ekonomický, technický pojem, nechcem to nikoho vystrašiť. Takže sociálny plat. Tu máme napríklad e, oblasť dobrého vzdelávania, dobrého, dobrej hromadnej dopravy a tak ďalej. Takže dve, ľudia, dva ľudia, ktorí e, zarábajú to isté, tak si nemusia žiť rovnako. E, pokiaľ chcete dieťa poslať do dobrej školy alebo do horšej školy. Takže tam sú obrovské rozdiely, tak ako to povedala aj Danuta je treba to, na to myslieť, pretože to bude dôležité v budúcnosti. No. A ja podporujem všetko to, čo povedala pani Harkin, tieľa spravodajkyňa a ďalší. Je tam jeden aspekt, ktorý nie je sociálny, kde európsky semester musí uznať určité zlyhanie je teraz zlyhanie štruktúrálnych reforiem. Takže začínajú sa vytvárať určité pracovné miesta. Ale štruktúrálne reformy k tým vôbec nedošlo. A ja vám poviem pravdu, nemám nič proti španielskej súčasnej vláde. Nevolil som ich, ale nemám proti nim nič. Oni robia, čo môžu. Ale to, čo sa teraz deje, v Španielsku. To je kvôli externým e, podmienkam, napríklad nízka cena e, ropy, máme tam nulové úroky a tretím prvkom je, neslovením si. Dobre, takže v podstate to je náraz zvonku, externé okolnosti. A dobre, devalvácia doláru, to je ten tretí aspekt. Takže všetko toto má svoj dopad. A pokiaľ štruktúrala reformy, ktoré mali zaručiť, že bude ten proces dobrý do budúcnosti, neklamte sami seba. Európskemu semestru sa toho príliš nepodarilo. A v Španielsku sa vôbec neriešili žiadne štruktúrálne reformy. A ja si myslím, že tento Európsky parlament sa okrem sociálnych aspektov musí zaberať aj touto otázkou pretože zo sociálneho pohľadu bolo veľmi vážne, keby 2 až 3 roky po tom dobrom minicykle sme opäť sa dostali do situácie, kedy sme mali externé šoky alebo externé nejaké negatívne e, dopady a opäť prišli problémy v rámci jednotlivých hospodárstiev. Súhlasím teraz s tým, čo podala pani Harkin. Ďakujem vám za trpezlivosť a dúfam, že som môj vyjadrením pomohol kolegovi Serchiovi. So, Ďakujem pekne. Musím zasiahnuť pretože ďalší rečníci majú maximálne 5 minút, inak e, to nezvládneme do pol jednej. Pán Baláš. Oui, merci, e, merci, monsieur le président. Bon, e, le, le rapport... Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa je veľmi dobrá a samozrejme, že ju treba podporiť, aj keď e, súčasná ekonomická sociálna Situácia v Európe je naozaj veľmi háklivá, ale treba pripomenúť isté fakty, ako povedal Sergio správne. Ja chcem predsa hovoriť o následovnom bode. Tu sa zamýšľame nad súkromnými dlhmi a viacerí tu vystúpili a hovorili o konkurencii medzi pracovníkmi taktiež otázka rovnováhy medzi flexibilitou a prekernosťou na trhu práce, ale nikdy sa nezamýšľame nad tým, prečo tieto tri prvky e, sú tak viditeľné v členských krajinách. Nehovorím o, tom, o tej hromadnej nezamestnanosti. Málo kedy sa hovorí o tom, že e, kapitál má zaručený voľný pohyb. A nedá sa, tak ako povedal Sergio a má pravdu, nedajú sa odpojiť sociálne otázky od tých makroekonomických. Ak neodpovieme na makroekonomické otázky, tak nevyriešime ani tie sociálne. E, to sociálne nie je iba akési malé plus e, v prípade samoregulovanej ekonomiky, keď je zaručený voľný pohyb kapitálu, tak je tu veľký tlak na krajiny na podniky. Už nemôžu zvýšiť platy pracovníkom a keďže treba zaručiť e, spotrebu, aby fungovala ekonomika, tak rastie súkromné zadlženie a je to v podstate bublina, vďaka ktorej je možná spotreba a výroba v našej ekonomike a súkromný súkromné zadlženie. To je katastrofa pre našich občanov a je to aj e, systémové riziko pre našu ekonomiku. Takže samozrejme, že treba hovoriť o e, súkromnom zadlžení a o zlepšení tejto situácie je tak v prípade domácnosti ako podnikov, ale neviem, či naozaj e, stačí dostatočne e, odmeňovať prácu. E, krajiny sú v podstate slepej uličke, takže e, sa snažia nejakým spôsobom pritiahnuť produktívny kapitál a preto tie rozdiely e, pri konkurencii, takže e, sa tu jednoducho stavajú proti sebe pracovníci z rôznych krajín kvôli tomu veľkému tlaku, ktorý vyvíja kapitál. Takže je tu niečo, na čo treba veľmi myslieť v súčasnosti. Nemôže E, nastať e, sociálna harmonizácia a európsky projekt e, v kontexte súčasných udalostí a, teda takýto jednotný projekt nemôže byť bez regulácie finančného systému, tak aby sa bojovalo proti daňovým únikom. Treba sa zamyslieť nad tým, ako demokracia môže dohliadať na trhy. To nie sú nejaké zbožné želania. My sme teraz e, uprostred takýchto otázok a musíme sa rozhodnúť, ak chceme politickú Európu, tak sa musíme naozaj e, pozrieť na to, čo môže e, spôsobiť voľný pohyb kapitálu. Ak sa nič nezmení, tak sociálna Európa ostane s božným želaním. a do nekonečna budeme riešiť otázku flexibezpečnosti. Takže ja si myslím, že v správe treba jasne prepojiť makroekonomiku, celkové daňové politiky a sociálny pokrok. E, idú ruka v ruke a umelo ich rozdeľovať, to by znamenalo zatvárať oči pred hlavnou príčinou súčasných ťažkostí. Ďakujem pekne. Pán Hetman. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade aj ja. Chcem zablahoželať spravodajcovi a poďakovať sa mu za odvedenú prácu. Stanovisko eh, je naozaj jasne sociálne zamerané a môžeme iba súhlasiť s hlavnými prvkami, napríklad otázka nerovnosti, ale ja chcem povedať, že mne tam chýbajú odporúčania na uh, uľahčenie pracovných, vytvárania pracovných miest. Zamerali sme sa možno na tie hlavné otázky, ale neukazujeme riešenia, žiadne odporúčania tu e, nefigurujú. Teda ako vytvoriť pracovné miesta, ako e, zaručiť rast v Európe za ťažkých e, okolností, tak aby nepretrvovala súčasná stagnácia ekonomiky. Áno, nezamestnanosť pomaly klesá, ale predsa len máme veľký problém s tými pracovnými zmluvami na dobu určitú. Mnohí predo mňa sa už k tomu vyjadrili ide o skutočné e, zlo v Európe. Treba však hovoriť aj o <clears throat> zdaňovaní. Aj o tom hovorí spravodajca. Ja tu súhlasím s pani Jazlovieckou. Myslím, že ešte viac zdaňovať prácu to určite nemôže prispieť k vytváraniu pracovných miest a preto zamestnávateľia použijú dočasné zmluvy a to je nepriateľné. Veľmi ťažko sa potom mladým funguje, nemajú žiadne perspektívy ani odborné, ani osobné. Mali by sme teda myslieť na to, že keď hovoríme o zdaňovaní, tak nejde iba o politiku prerozdeľovania, ale aj o podnetoch pre podniku, podniky. Mali by sme to podporovať hlavne malé a stredné podniky. Chcem teda, aby sme tu niečo vložili o práve podpore malých a stredných podnikov, pretože oni v súčasnej Európe e, sú jadrom rastu. Oni vytvárajú pracovné miesta a poskytujú alebo prispievajú do štátnych rozpočtov. A to je tak dôležité na boj proti sociálnym rozdielom. Súhlasím so spravodajcom aj v tom, že chýbajú odporúčania v oblasti boja proti chudobe, marginalizácie alebo sociálneho dialógu. Takže na záver podporujem spravodajcu. Z veľkej časti súhlasím s jeho stanoviskom, ale predsa len by som chcel zdôrazniť, že musíme byť proaktívnejší a Potrebujeme naznačiť riešenia v prospech rastu a zamestnanosti. Ďakujem pekne. Zdá sa, že sa už nik ďalšieho slovo nehlási. Dostane však e, pani Karola Buton slovo za komisiu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi za veľmi obsiahlu e, správu. Ja by som sa chcela len stručne vrátiť tomu procesu, o ktorom sa v správe nehovorí. Ide tu o, o, e, o konkrétne odporúčanie pre jednotlivé krajiny. A poprvýkrát máme k dispozícii tie analýzy, a, ktoré, e, z, ktorých, e, z ktorých tie e, špecifické odporúčania vychádzajú. A komisia ich zverejnila vo februári. A to s cieľom, aby sa tých špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny v podstate viac ujali práve jednotlivé krajiny. Takže to je jedna vec. A potom druhá otázka, otázka nerovnosti na to upozornil spravodajca aj niekoľko ďalších rečníkov. V odporúčaniach pre konkrétne krajiny sa komisia nevyjadruje k otázkam e, nerovnosti, ale e, e, nerovnosť sa rieši v rámci rôznych kanálov. Máme napríklad špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny o e, zmenšovaní, e, ktoré sa týkajú zmenšovania rozdielov v sociálnom postavení ľudí a podobne. A, a napokon chcem ešte povedať, že podľa komisie dlhodobá nezamestnanosť je skutočne e, narastajúci problém. Takmer 50 nezamestnaných sa stáva dlhodobo nezamestnanými. Pracovný program komisie na tento E, na túto jeseň obsahuje takisto aj iniciatívu o, dlhodobom, e, o dlhodobej nezamestnanosti. Nebudem o tom hovoriť podrobne, ale ide tam hlavne o ten proces e, a v podstate sú to tie dve hlavné témy, dlhodobá nerovnosť, dlhodobá nezamestnanosť. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto dlhú diskusiu, ale svedčí o širokom zábere a váhe tejto správy. Ak dovolíte, stručná pripomienka. Už 2-3 krát sa e, hovorilo o výraze flexi bezpečnosť, flexi security. a Ešte stále čakám na dôkaz, že táto flexi bezpečnosť, čo má byť rovnováha medzi flexibilitou a bezpečnosťou, že to vôbec niekedy fungovalo Čím ďalej, tým viac ľudí e, počujú, že by mali byť flexibilnejší, ale tá bezpečnosť e, v podstate klesa a nemajú možnosť sa nejako brániť. To je podľa mňa ten veľký problém nás všetkých, pretože kvôli tomuto e, ľudia čím ďalej tým menej podporujú takýto európsky model. takáto Európa flexi bezpečnosti im už neumožňuje slušne žiť, tak bude rásť kritik, e, počet kritikov, to už je jedno, či správa zľava alebo zo stretu. Takže si myslím, že tento výbor má o to väčšiu e, úlohu zaujať k tomu postoj. A to isté platí aj pre komisiu Lehota 22. júl tohto roku. Hlasovať budeme 23. septembra na ekone 15. oktobra hlasovanie a dovtedy som presvedčený, že spravodajca ako aj tieňoví spravodajcovia sa dopracujú k Eh, uspokojivému výsledku. Ja myslím, že už sme na konci nášho programu. To už eh, je potom program na eh, poobede. O 5.30 sa tu opäť stretneme. Ale kolega Prieto sa ešte hlásil slovo. Neviem. Chcem povedať niečo k tým vyjadreniam, ktoré tu zazneli. Mám ešte čas? Len stručne. Takže len stručne. Myslím si, že niektoré tie vyjadrenia boli veľmi kvalitné a určite sa oplatí ich teda zapojiť do všeobecnej diskusie. No, prvá vec, ktorá tu zaznela, bola, že musíme navrhnúť konkrétne riešenia. My tu hovoríme aj o diskusii s komisiou. Máme tu v podstate ten to oznámenie Umbrella. Tie odporúčania, čo týka konkrétnych štátov, tak to je ťažké nejak generalizovať, pretože máme rôzne štáty. Napríklad v Nemecku je úplne iná situácia. Oni majú obchodné úspechy, takže tam samozrejme odporúčania by boli podporovať ďalšie investície a tak ďalej. No v Španielsku napríklad e, zvýšiť úroveň platov. Je tam e, z celej Európskej únie najvyššia e, pracovná chudoba, takže sú tu touto skoncovať podporovať e, ďalej v celej eurozóne e, hospodársky rast. Takže potrebovali sme konkrétne odporúčanie pre každú krajinu, A tom by sme potrebovali celú správu a nielen stanovisko na dve strany. Takže ja sa snažím hovoriť rýchlo a takto hlboko analyzovať. hlbkovo. Takže máme tu diskusiu hľadom pravomoci komisie alebo Európskej únie, ako môžeme dlhodobo a krátkodobo udržať menovú úniu, eurozónu, bez toho, aby sme riešili tie urgentné e, núdzové stavy v oblasti teraz zamestnanosti, v oblasti meny, veď potom sa to v podstate stane, sa to premení na systémovú chybu. Takže aj nezamestnanosť to taktiež vedie v podstate e, k systémovým nedostatkom. Máme tu verejný e, dlh. E, my tu v podstate máme eurozónu, ktorá je na jednu nohu chromá. A to je vážne, má to vážny dopad na občanov. Je tu sú tu makroekonomické nevyrovnanosti, ktoré v podstate majú dopad na životy občanov, ale taktiež na hospodárskú stabilitu. Hovoríme tu o sociálnom dumpingu, ale aj o mnohých ďalších veciach. Napríklad čo sa týka miery nezamestnanosti, ktorá v niektorých členských štátoch je 20 až 25 nezamestnanosť mládeže potom niekde až vyše 50 My tu hovoríme o tisícoch ľudí, ktoré, ktorí sú ohrození marginalizáciou. No a ja si myslím, že strednodobo sa tu e, blížime k riziku, že e, destabilizujeme e, toto, tento priestor. No, už som tam hovoril v diskusii s komisármi, že súhlasím. Poprvýkrát možno v živote s Angelou Merkom. Ona povedala, že v podstate flexibilita bola znížená na, úrov, na úkor e, bezpečnosti. A ja si myslím, že podniky by mali mať možnosť využívať túto flexibilitu, aby chránili svojich zamestnancov pred nezamestnanosťou v dobe tejto ekonomickej krízy a potrebujeme pracovné reformy. Potrebujeme flexibilitu, aby sme sa dostali z ekonomickej krízy, ale aby to nebolo na úkor zamestnancov my sme ich dostatočne nechránili. A toto je treba napraviť, túto prílišnú flexibilitu. Je treba, aby bola kompatibilná s ostatnými aspektami a tá kvalitná, dobrá flexibilita určite môže pomôcť aj zamestnanosti, ale pokiaľ nie je dobrá, tak v podstate rozdrobí pracovné trhy. Čo sa týka toho, tej otázky ohľadom dlhu, nuž súkromný dlh je najproblematickejší problematickejšie než verejný dlh. A dostatočne si ho nevšímame. Sú tu dva aspekty. Na jednej strane podniky, na ktoré Európska únia namieruje všetku svoju pozornosť, na druhej strane rodiny, na ktoré zabudáme. Takže je treba sa zameriavať na obe, aj na malé stredné podniky, ktoré taktiež prispievajú k reštrukturalizácii situácie a na druhej strane tu máme rodiny, ktoré sú zasiahnuté nezamestnanosťou. No a tento súkromný dlh, dlh rodín má vedie k nemu veľkému e, problému, že máme e, v podstate rodinné obydlia, z ktorých sú tie rodiny vysťahovávané. A tým pádom týmto rodinám upierame ich základné pravidlo, e, právo, právo na dôstojné bývanie. Takže rodinný a súkromný dlh musí taktiež mm, byť zapracovaný do celkového obrázku. No a ďalej, to, že ste hovorili o tých zmluvách na dobu určitú. Súhlasím s tým, že takáto zmluva je v podstate takou okrajovou časťou trhu, samozrejme, ktorá je dôležitá, je treba tu existovala určitá vôľa. Toto je podporné aj rôznymi štúdiami. Sú tu napríklad ženy, e, matky alebo otcovia, ktorí chcú e, zladiť starostlivosť o deti s pracovným životom. Avšak e, skutočne obrovským spôsobom narastlo, narastol počet týchto zmluv na dobu určitú a, ve, a veľká časť z nich je nedobrovoľná. Títo ľudia nechcú mať E, napríklad zmluvy na dobu určitú alebo na častočný úvezok. My naďalej nepokrývame potreby trhu v tejto oblasti. A táto pracovná chudoba, takzvaná, to je dôležitý aspekt. Pretože takmer polovica ľudí, ktorí e, pracujú na takéto skratené úväzky, tak to nerobia dobrovoľne. Myslím si, že skutočne tu obrovský priestor na to, aby sme sa dohodli, aby sme pracovali dobrý dokument a skutočne vám ďakujem za všetky vaše príspevky do diskusie a súhlasím s väčšinou z nich. Ďakujem za trpezlivosť, pán predseda. Takže tiež vám želám veľa šťastia. 22. júla máme lehotu na pozmeňujúce návrhy. Uvidíme sa opäť tri tu v tejto miestnosti. Pekne vysprchovaní, sa tu ofotíme, odfotíme a teraz vám pre dobrú chuť. Good appetit.